della smattina. Colleghi, eh, iniziamo con l'approvazione dell'ordine del giorno. Se vi sono obiezioni. Vážení kolegovia, začneme príjmaním programu. Ak nie sú žiadne námietky, považujeme program za schválený. Prechádzame teda k ďalšiemu bodu, ktorým je vytvorenie nástroja pre stabilitu. Našim eh, spravodajcom je Francisco Petrino. Na tento bod máme zhruba jednu hodinu, čiže do hodiny by sme mali skončiť, aspoň dúfam. A my sa teraz e, pokúsime získať e, niektoré e, pripomienky k tomuto programu Stability. Je to program Únie, ktorého cieľom je zareagovať na hospodárske krízy a globálne ohrozenia bezpečnosti a stability. Tento program má celý rad aspektov, ako je krízové riadenie, peace building, um, pomoc pri katastrofách. Čiže je to veľmi veľa rôznych aspektov a preto navrhujem, aby sme začali tým, že si vypočujeme uh, našho expertu a potom požiadam um, spravodajcov. Máme viacero expertov, každý z nich dostane 4 minúty. Máme tu viacero pri, e, rečníkov, ktorí sa prihlásili do diskusie. Ich mená som prečítala. E, najprv poprosím pani Merele, Dobre popoludne, ďakujem za túto príležitosť vyjadriť sa k návrhu komisie k tomuto nástroju pre stabilitu. Bola som požiadaná, aby som sa zamerala na silné a slabé stránky. E, tieto silné stránky sú, um, e, sú dobre známe. V prvom rade tento nástroj nie je e, viazaný kritériami na opravnenosť zahraničnej pomoci a chcela by som preto venovať viac času tým veciam, ktoré by mohli byť vylepšené. Prvá vec to je e, príjmanie rizika. Myslím si, že tento nástroj má vnútorne zabudovaný prvok rizika. 74% prostriedkov by sa mali venovať na prebiehajúce alebo vyvíjajúce sa krízy, ale môže sa stať, že v tom čase konzultácie s miestnymi orgánmi občianskou Ehm, spoločnosťou a samozprávou nie sú optimálne. Ehm, v druhej etape, etape je potrebné rýchle zareagovať a pokúsiť sa minimalizovať prípadné rizika, pokiaľ ide o ehm, zapojenie miestných orgánov, ako aj hodnotenie, aj nástroje a mechanizmy hodnotenia. Druhá moja pripomienka tu ide o nástroje a misie e, spoločenstva. Je potrebné, aby sa e, využili všetky nástroje, ktoré EES tento nástroj pre stabilitu ponúka a je potrebné využiť aj e, Eh, úlohu eh, delegácií priamo v teréne. Tieto, táto by sa mohla posilniť, pretože miestne delegácie zohrávajú významnú úlohu pri programovaní, najmä pokiaľ eh, ide o systematické poskytovanie informácií priamo z terénu. Po, tre, tie je potrebné aby sa takýmto spôsobom vylepšilo rozhodovanie týkajúce sa distribúcie prostriedkov. Okrem toho delegácie môžu pomôcť tým, že podávajú správy o vynakladaní prostriedkov um, a príjmaných opatreniach. Ďalej by som chcela hovoriť o, hodnote, o efektivnosti hodnotenia a efektivnosti podávania e, správ. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa venovala väčšia pozornosť eh, ďalšiemu eh, prehlbovaniu hodnotenia, pokiaľ ide o mieru vykonávania projektov, ktoré sú podporované z eh, nástroja. Napríklad, akým spôsobom projekty z tohto nástroja sa prispôsobujú meniacej sa situácii priamo na mieste a akým spôsobom sa dokazuje, že tento nástroj je skutočne účinný. Tu by som chcela predovšetkým počiarknúť úlohu občianskej spoločnosti, oblasti. Myslím si, že hodnotenie zo strany vonkajších externých konzultantov nestačí. Je potrebné, aby sa to podporilo aj konzultácia, pokiaľ ide o podávanie správ. To, ako môže občianská spoločnosť tomu prispieť, ešte nie je celkom jasné a nie je to jasne stanovené ani v správe. V Bruseli by bolo možné konzultovať ústredné orgány pre občianskú spoločnosť a do, mohol mohol by byť do toho zapojený aj parlament. Okrem toho, pokiaľ ide o partnerstvo v rámci peacebuildingu, tak tu by bolo vhodné monitorovať používanie a hodnotenie vplyv ehm, nástroja pre stabilitu. V minulosti tento nástroj ehm, využíval medzinárodné agentúry s cieľom podporovať ehm, občianskú spoločnosť. Myslím si, že nie je vhodné, aby sa pristupovalo k takémuto poddodávateľskému režimu. A po štvrté, chcela by som e, poukázať na prepojenie medzi opatreniami na boj proti terorizmu a ľudskými právami. Naše skúsenosti z viacerých krajín z afrického rohu ukazujú, že e, opatrenia zamerané na boj proti terorizmu môžu ohroziť ľudské práva. Je to osobitne dôležité, pretože v nástroji pre stabilitu sa hovorí o potrebe posilňovať postupy na budovanie e, e, občianskej spoločnosti a ľudských práv. Preto je potrebné, aby sa prehodnotil vzťah medzi týmito dvoma cieľmi a to bojom proti terorizmu a podporou ľudských práv. Má sa to robiť e, prostredníctvom mechanizmu na monitorovanie dodržiavania ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem, pán šerif. Yes, um, e, Ďakujem veľmi pekne. Andrew Sheriff z, z Európskeho strediska pre uh, riadenie politik. Chcel by som sa zamerať na viaceré štúdie, ktoré boli vyhotovené v súvislosti s nástrojom pre stabilitu a chcel by som hovoriť o tom, ako sa to uplatňuje vo viacerých krajinách. Uh, k nástroju pre stabilitu treba predovšetkým povedať, že je to veľmi dôležitý nástroj pre predchádzanie konfliktom a peace buildingu, ale nie je to jediný nástroj, pretože e, tento e, príspevok nevylučuje príspevok iných nástrojov, ale ich posilňuje, ako napríklad DCI alebo Európsky nástroj susedstva. Ak chceme skutočne hovoriť o dlhodobejšom budovaní E, mieru a predchádzanie konfliktov, potrebujeme iniciatívy s dlhším trvaním, než je 18 mesiacov. Takže poprvé treba povedať, že predchádzanie konfliktom a peace building by sa mal prepojiť s ďalšími nástrojmi a po druhé treba zabezpečiť, aby sa ten, tento nástroj nejakým spôsobom nestratil v tých iných nástrojoch. Druhá vec. E, hovoril som veľmi veľa s ľuďmi priamo na mieste a mnohí sa vyjadrili k tomu, že e, tento nástroj nie je dostatočne rýchly. A existuje veľa prípadov, kde z tej počiatočnej myšlienky rýchlo zasiahnuť v konfliktných zónach e, vzišlo, zišlo a e, nezasahuje sa dostatočne rýchlo. Preto si myslím, že keby sa urobilo niečo na urýchlenie tohto nástroja alebo jeho uplatňovanie, tak by to určite pomohlo. Ďalej, pokiaľ ide o demokratickú kontrolu a e, demokratickú pridanú hodnotu, tu e, je existuje možnosť, že e, tento e, nástroj nie je dostatočne účinný, predovšetkým pokiaľ ide o e, dostať o dlhodobejšiu perspektívu. Samotná veľkosť fondu sa výrazne zvýšila, pokiaľ ide o, teda v porovnaní s, tom, s tým predchádzajúcim nástrojom, ale čo je zaujímavé, pokiaľ ide o podiel tohto nástroja na okruhu 4 e, tento je nižší napriek nominálnej e, sume, než tomu bolo predtým. Takže hoci sa zdánlivo zvyšil, e, jeho celkový podiel sa znižil. Tento návrh, ktorý máme pred sebou, smeruje k k rozšíreniu e, priestoru pre uplatňovanie tohto nástroja. Náš výskum ukazuje, že hlavnou pridanou hodnotou je rýchlosť v krátkodobom meradle a príspevok k dlhodobejším záväzkom. My sme e, proti tomu, aby sa e, rozšíril podiel týchto dlhodobejších e, E, záväzkov. Ďalej tu je otázka doplnkovosti s inými nástrojmi. E, pokiaľ ide o znenie tohto nástroja, tak niektoré pasáže sa prekrývajú s pasážami v nástroji pre e, e, rozvoj ľudských práv. Je to teda skôr otázka posilnenia alebo zachovania pozitívnych prvkov v tomto nástroji, namiesto toho, aby sa pridávali nové. Ďakujem. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem pekne, eh, ste aj, že ste aj náš, nás pozvali, na tejto de- pozvali zúčastniť sa tejto debaty. Ak môžem, tak by som chcel povedať niečo o súčasnom nástroje pre stabilitu a pár vecí o jeho návrhu jeho náhrady a na záver niečo o návrhu ďalších eh, zahraničných nástrojov financovania. Ďalej e, vidím, e, my sme e, podporovateľom tohto nástroja, pretože podľa nášho názoru je to najflexibilnejší nástroj financovania v rámci zahraničnej politiky EÚ a prispieva k mierotvornej práci. Avšak náš názor majú Náš názor majú aj iné, iní aktéry, medzinárodné organizácie, organizácie občianskej spoločnosti a tak ďalej. A preto nástroj, nástroj obrovský záujem. Ďalej vítame návrhy nového nástroja, a totiž zjednodušenie štruktúry, a zameranie na mierotvorbu a prevenciu konfliktov číslo 4, a ďalej osobitné opatrenia a ďalej odvolávky na analýzy rizika. Dúfame, že parlament a rada dokážu podporiť tieto nové prvky v rámci návrhu. Po tretie, my sme vypracovali niekoľko odporúčaní na zlepšenie nástroje. Medzi ne patrí zvýšenie a proporcií financovania, ktoré e, je zamerané na financovanie podľa článku 3. Podľa nášho názoru toto je najflexibilnejší komponent nástroja pre stabilitu a podporuje efektívnu prácu na budovanie mieru. Ďalej zvyšujeme, zvyšujeme financovanie počas článku 4 pre nás je toto najinovatívnejší komponent inštrumentu a dobrý príklad toho, ako Európska únia môže podporovať aktivity na budovanie mieru. Ďalej tiež odporúčame vymázať referenciu o prírodných katastrofách. Podľa nášho názoru takéto aktivity treba podporovať sa rozpočtu pre humanitárnu pomoc. Ďalej tiež odporúčame o odvolávku alebo uvedenie o, o e, civilných misiách. Myslíme, že tento nástroj by mohol vytvoriť lepšiu príležitosť na využitie finančných prostriedkov a zvýšenie ich účinnosti. A ďalej k novému názoru, návrhu e, chceme, aby tam osobitnú úlohu zohrávali mimovládne organizácie a organizácie občianskej spoločnosti. Podľa článku 5, podľa nášho názoru, e, globálne rizika sa nedajú riešiť len bezpečnostnou agentúrou EÚ bez zapojenia spoločnosti a občanov v jednotlivých eh, členských krajinách alebo partnerských krajinách. No, že ďalej myslíme, eh, že efektivita nástroja financovania sa dá zlepšiť eh, pomocou súčinnosti s ďalšími nástrojmi financovania a preto odporúčame, aby mierotvorba a konflikt a prevencii bol v súlade s kritériami medzinárodných organizácií zaradený do tohto. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz pani Kristesku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Ja zastupujem iniciatívu na riadenie rizik a naša organizácia je fínska, organizácia zameraná na mierotvorbu, ktorú, financ- ktorú založil prezident Achtisári roku 2000 my chceme implementovať mediáciu v konfliktných oblastiach na celom svete a angažujeme sa v, konfliktoch, v konflikte na v Národnom Karabachu, a za Dnestersku, Moldavsku a tiež podporujeme dialog v Jemene a Pakistáne, Južnom Sudáne alebo Palestíne. Implementáciu niektorých projektov, o ktorých som hovorila, sme získali financovanie prostredníctvom nástroja stability no a dnes sa mám hovoriť o našich skúsenostiach pri implementácii a využívaní nástroja. No a špecificky vám poviem niečo o, o našich skúsenostiach z projektu v Národnom Karabachu. To je projekt financovaný pomocou rozpočtu z tohto nástroja. Je tu viac, viac na viacero bodov, by som chcel upozorniť, ale a poviem len 4 body. Poprvé, a vítame návrh na urýchlenie využitia nástroja a myslíme, že dôraz treba klásť na zjednodušenie postupov a poskytovanie pomoci IPNK profituje z podpory už 18 mesiacov od júna 2010 do novembra 2011. No a ako si eh, iste uvedomujete, eh, tak eh, konflikt na Hornom Karabachu je veľmi dlhý a 18 mesiacov nestačí na implementáciu mierových aktivít a vytvorenie mieru v regióne. Chceme nejaký, nejakú, nejakú, nejakú neopätovné financovanie, ale na to ďalej len čakáme. A takáto veľká medzera medzi financovaním našich aktivít má veľmi negatívne dopady na priebeh projektu. A rovnako by som rada dodala, že bohužiaľ imič Európskej únie následkom pretože DKNPAB je jediný projekt, tak image ju dosť utrpel. A preto si myslíme, že návrh na výnimku z komitológie pre nejaké osobitné opatrenia je veľmi dôležitý. No, druhá vec, ktorú by som rada povedala, sa týka rovnakého článku číslo 7. Sme presvedčení, že osobitné opatrenia by mali byť, sa mali rozširovať až na 13 mesiacov pre e, mierotvorbu v konfliktu, ako je, ako je konflikt v Náhorom Karabachu, kde podpora a potreba podpory EÚ veľmi dôležitá. Krátkodobé opatrenia majú len malý, malú nádej na úspech. E, konflikt na Hornom Karabachu, ako viete, je veľmi špecifický a nedá sa to financovať e, z iných nástrojov, ako je IMP. E, ENPI a preto podporujeme zmenu článku 7. No a tretia vec a sa týka otázky koordinácie. No to myslíme, že to je veľmi dôležité. Takže článok 2, ktorý hovorí o koherencii a komplementarite jednotlivých systémov, myslíme, že je veľmi podstatný, hlavne eh, keď sa implementujú eh, projekty financované ASF a to je osobitne dôležité, e, keď riešime regionálne konflikty, ktoré sa šíria do ostatných e, oblastí. Až príliš často sledujeme nedostatok koordinácie. Hlavne na lokálnej úrovni. No a niekedy ako VOčky musíme koordinovať, koordinovať e, situáciu IPNK riadi delegácia v Tbilisi v Gruzínsku a a rovnako sa nám darí veľmi dobre spolupracovať s Európskym parlamentom a sme presvedčení o tom, že Európsky parlament by sa malo veľa intenzívnejšie zapájať do programovacieho odbovia hlavných dokumentov a tak ako povedal môj kolega delegácie EÚ, by sa mali viac zapájať do plánovania a viac spolupracovať s MVOčkami ako to našeho. No a ešte posledný bod o hodnotení. My musíme vypracovať vlastné hodnotenie projektu a nemyslíme, že to je najšťastnejšie, najšťastnejšia forma hodnotenia, pretože tieto sa nedajú zaradiť naspäť do plánovania a, a hodnotenie by mala vykonať a komisia. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne. Slovo dostáva spravodajkynia kolegyňa Brantner. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne našim štyrom expertom. A vítam všetky úprimné slova. Ja myslím, že je to veľmi odvážne, keď ten, kto dáva peniaze a sedí oproti vám, upozorniť na niektoré nedostatky. Takže dobre, nadviažem na niekoľko vecí, o ktorých ste hovorili a dovolte mi upozorniť na jednu vec. Hneď ten názov Hovoríte, že to je nástroj e, pre stabilitu. Stabilita e, má v Afrike e, trochu negatívne, negatívne negatívne súvislosti, pretože tam je to spojené s diktatúrou. No a preto oni sú trochu skeptickí v tomto regióne a preto ja chápem konotácie stability v tomto regióne. Takže ja by som by som to radšej nazvala nástroj na prevenciu konfliktov a reakcie, pretože bola by som rada, aby sme sa nad týmto zamysleli ďalej pôsobnosť. Myslím, že dvakrát to tu zaznelo, že nástroj pre stability a nástroj pre humanitárnu pomoc majú niektoré spoločné časti. No a ja súhlasím s tým, že potrebujeme, aby to bolo jasnejšie, hlavne v období nedostatočných zdrojov, ale tiež chápem, keď sú tu rôzne, rôzne krízy spôsobené či už človekom alebo prírodnými katastrofami, takže ja by som bol rada, ak by sa napríklad prírodné katastrofy eh, boli financované len ak súvisia s bezpečnosťou. No a tretia vec, a o tom sa tiež hovorilo, to je otázka zažiavania ľudských práv v boji proti terorizmu. No a rada by sa nadviazala na to, čo už sa stalo v minulosti. Komisárka Ferrero Waldner podpísala deklaráciu o dodržiavaní ľudských práv v rámci boja proti terorizmu, avšak nikdy neboli vypracované žiadne usmernenia alebo mechanizmy na implementáciu tohto záväzku Ferrero Waldner, čo bolo ďalej prijaté aj Katrin Eštanovou. Takže, ako viete, sú isté konkrétne usmernenia. Napríklad eh, ministerstvo zahraničných vecí Veľkej Británie. Ja myslím, že EU malo urobiť eh, to isté. Bola by som rád, keby sme mali článok, eh, ktorý sa týka tejto záležitosti bol by implementovaný aj pre e SVČ. No a po štvrté by som niečo jasnejšie chcela povedať o dialogu o mediácii. Na no, piatá vec, o tom hovorili mnohí, úloha občianskej spoločnosti. Tak ako ste hovorili, organizácie na občianskej spoločnosti a to hodnotenie predtým je to komplikovanejšie, pretože hovorím o rýchlych procesoch, ale myslím, že hlavne čo sa týka hodnotenia, je veľmi dôležité mať posilnenú úlohu aspoň tu. Posledná vec, úloha Európskeho parlamentu je samozrejme mimoriadne dôležitá ako súčasť toho, čo budeme rokovať. A to je otázka delegovaných aktov a o tom budeme musieť hovoriť spoločne. No, dovolte mi teraz, hovorí sa to o rýchlosti, ja vám môžem povedať, že tá rýchlosť súvisí s finančným nariadením. Od druhej do tretej sme sa pripravovali na trialóg o finančnom nariadení a je a smutné, že pokiaľ tak ako to chceme, že my, Európsky parlament, chceme flexibilizovať výdavky na prevenciu konfliktov, a tak má to robiť rada. Takže nie je to naša úloha, my sme sa snažili o to, mali sme dobrú, dobrú, dobrú pozíciu v rámci Európskeho parlamentu, ale rada to úplne zablokovala. Takže ja nemyslím, že demokratická kontrola by to nejaká oslabila. No a posledný bod k finančnej obálke, tak ako povedali mnohí z vás, tá komparatívna výhoda FS je rýchlosť, takže treba ísť späť k číslam, ale som otvorená. Trochu to závisí toho, toho, no a ak závisí to tiež od toho verejného zdravia. No ale ešte raz ďakujem našim expertom a teším sa a na otázky a odpovede mojich kolegov a samozrejme aj ESVČ komisie. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a prvým rečníkom je kolega Gualtieri a po ňom budú nasledovať ďalší poslanci. Ďakujem pekne, ďakujeme spravodajcovi. Ja by som sa chcel poďakovať rečníkom, ktorí nám sprostredkovali prehľad ohľadne tohto nástroja. Ide tu o nástroj, ktorý má veľký význam, predovšetkým kvôli jeho špecifickosti, pokiaľ ide o konkrétne postupy, ale pokiaľ ide o obsah. Ja budem stručný, ale zároveň by som chcel poukázať na to, že tie obsahy, ktoré tu spravodajkynia preukázala, sú skutočne vecné. Po všeobecnosti je tento návrh akceptovateľný, avšak sú tu otázky, ktoré zostávajú otvorené a ktoré sa musia ešte bližšie objasniť. V niektorých aspektoch budeme musieť urobiť zmeny formou pozmeňujúcich návrhov, niektoré budú možno pozitívne, niektoré možno negatívne. Niektoré z týchto pozmeňujúcich návrhov sú však konzervatívne. Celý nástroj sa prispôsobil rámcovým podmienkam, ale celé sa to podobá ešte starému nariadeniu a to je vlastne ešte z obdobia spred Lisabonskej zmluvy, predovšetkým pokiaľ ide o článok 4 a 5 tieto sa síce aktualizovali a adaptovali na nové možnosti, ale pokiaľ ide o definíciu cieľov v článku 3 a 1, tak tam sa ešte stále uvádza, že primeraná implementácia nástrojov rozvojovej spolupráce musia byť vedené zo strany Európskej únie, ale to je predsa postup, ktorý ešte stále robí rozdiel medzi jednotlivými oblastiami zahraničnej politiky, hoci by mali vytvárať určitú jednotnosť. A to sa objavuje na viacerých miestach tohto dokumentu, takže nad tým by sme sa mali zamyslieť. A potom sú tu ešte viaceré aspekty, o ktorých hovorila kolegyňa Brantnerová. A vnímame ich kriticky, tým pokiaľ ide o úlohu Európskeho parlamentu. Áno, súvisí to s viacerými aspektami, nie len s delegovanými právnymi aktami a ich uplatňovaním, ale zároveň to súvisí aj s možnosťou informovať Európsky parlament podľa článku 7.7. Tu sa infor, obsah informácií do istej miery obmedzuje v porovnaní so znením súčasného nariadenia. A takýto postup je podľa môjho názoru nie je v prospech rozvoja zmluvy, respektíve, že by prispel k posilneniu spoločnej bezpečnostnej politiky v tých intenciách, ako si to predstavujeme. A ešte stále tu je to nebezpečie, že by sa to mohlo prekrývať s viacerými nástrojmi. Ešte stále tu nie je celkom jasné, ako to bude vyzerať. S tým súhlasím s pani spravodákyňou. Myslím si, že tá osobitosť tohto nástroja by sa mala viac významniť a zdôrazniť. A predovšetkým tie prvky by mali byť posilnené, ktoré robia z tohto nástroja skutočne jedinečný nástroj. Nemali by sme poukazovať, respektíve brať na seba to riziko, že sa to bude prekrývať spôsobnosťou ostatných nástrojov. A to predlženie na tých 30 mesiacov, tam mám takisto určité výhrady, budem sa musieť touto otázkou ešte zaoberať detaľnejšie. Avšak sú tu aj iné aspekty, sú tu, ktoré ma do istej miery znepokojujú. Na základe článku 4 išlo tu o napríklad o otázky klimatického charakteru, tie sa tu zapracovali. To zo sebou prináša riziko, že špecificita, špecifickosť tohto nástroja sa do istej miery stratí. A Samozrejme, v tomto prvom kole by sme si mali vypočuť všetky stanoviská a ja si vyžiadam ešte viac času na zváženie, aby som na základe tejto diskusie potom mohol predložiť ešte ďalšie pozmeňujúce návrhy. Ďakujem a teraz zostane slovo pán Preda, ktorý je spravodajcom za EPP. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda. S vašim dovolením sa pokúsim sformulovať otázky. Robím to si e, vo svojom vlastnom mene, ale aj v mene môjho kolegu Keleho. Najprv by som sa chcel spýtať spravodajcov a odborníkov, ako vnímajú ten profil tohto nástroja pre stabilitu. Vnímajú tento profil ako dostatočnej miere vyhradený voči ostatným nástrojom, pretože sú tu ešte aj iné finančné nástroje, ktoré sa môžu využiť na to, aby sa v hraničných situáciách mohli finančné prostriedky využívať. Myslím si, že to, čo sa chcem spýtať, je teda, či, tá, či je tu určitá prepojenosť s tými ostatnými nástrojmi, ktoré s tým úzko súvisia. A druhá otázka súvisí s tým, čo si odborníci myslia ktoré by boli tie konkrétne dôležité body, kde by sa ešte dali predniesť tak povedať, zlepšovacie nárohy na to, aby sa zlepšila spolupráca medzi európskymi inštitúciami a jednotlivými členskými štátmi, pretože Lisabonská zmluva počíta s zvýšenou koherenciou, predovšetkým pokiaľ ide o spoločnú zahraničnú politiku. Prirodzene musíme tu zobrať do úvahy aj tie skutočnosti, že politika a konanie Európskej únie v krizových situáciách za využívania takýchto nástrojov môže byť doplnená, doplnená opatrenia, ktoré môžu urobiť členské štáty vo svojom vlastnom mene. Takže zaujíma ma táto nová Valencia spolupráce členských štátov a Európskej únie. A pokiaľ ide o otázky pána Kelema, ktorý nemôže sa zúčastniť na dnešnom stretnutí, e, vychádza z článku 8, odsek 2, Ide tu o účasť organizácie, ide tu o orga, účasť občianskej spoločnosti. Otázka, ktorú sa chce spýtať, je, či sa dajú vytvoriť nejaké benchmarky ohľadne merateľnosti takéto účasti. Myslíte si, že takéto benchmarky by mali existovať, alebo ako by vlastne tá účasť občianskej spoločnosti by mohla byť kvantifikovaná. A po druhé, pán Kelam by sa chcel spýtať otázku, ktorá sa týka prílohy 1 oddielu D a tu sa vzťahuje jeho otázka na medzinárodné vojenské súdy, vojnové súdy, kde žiada interpretáciu tohto doplnku. Teraz zostane slovo pán Lambsdorff, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne pani spravodajkyni za jej pripomienky, pokiaľ ide o návrh tohto nariadenia. Ja dnes, kde ešte len začíname s touto prácou, prednes iba pár konkrétnych bodov. Jedna vec je celkom jasná, že AFS je dosť osobitým nástrojom, pokiaľ ide o tú paletu nástrojov, ktoré Európska únia vo vzťahu zahraničnej politike uplatňuje. Podobne ako DHR by sme sa mali v tejto oblasti venovať iba tým, tej téme, ktorú nepokrývajú ostatné nástroje. Druhá otázka, ktorá je s týmto spojená, je, že súhlas krajiny, v ktorej by takýto nástroj bol uplatnený, nie je vždy potrebná. Bolo by dobre, keby ten súhlas bol, ale nemusí byť a tým pádom je tento nástroj veľa flexibilnejší a rýchlejší. Avšak je to do istej miery aj určitá silná stránka, ktorú môžeme vnímať aj ako slabinu a treba povedať, že tento nástroj by sa využíval iba kvôli jeho rýchlosti a nie možno kvôli jeho účinnosti, ale tento aspekt, že môže vyplniť určitý, určité vákum, určitý prázdny priestor, tak to je takisto jedno z pozitív, avšak nemusí to byť vždy takto interpretované. Myslím si, že je správne, ako tu uviedla aj pani spravodajkynia, že pole pôsobnosti tohto nástroja by bolo predovšetkým v oblasti kríz, kríz boja proti krízam, peacebuildingovej aktivite, mierotvorbe to je podľa mňa rozumný prístup. Avšak ešte tu oblasti, som si nie celkom istý, že ako sa nám podarí dosiahnuť to, aby sme mali konzistentnejší prístup, ale zároveň, aby sme ponechali aj tú flexibilitu a reaktívnosť tohto nástroja, dokonca aj možno aj navýšili. Ak to takýmto spôsobom prekombinujeme, tak si jednoducho zviažeme ruky pre ďalšiu reakciu. Takže budeme sa musieť nad tým ešte zamyslieť a myslím si, že tento rozpor budeme musieť bližšie definovať a analyzovať. A ak sa nám to podarí, tak to aj vyriešiť. Pokiaľ ide o meno ako také, tak som pripravený podporiť ktorýkoľvek názov. Myslím si, že názov pre stabilitu, e, nástroj pre stabilitu podľa mňa vôbec nie je nadávkou. Tie semantické, semantické konotácie, ktoré tu vznikli s kontextom arabskej jary, nie sú až také, nie sú vôbec predmetné. Myslím si, že to sú iba záležitosti, ktoré sú nie až tak veľmi dôležité, takže sa tomu nebudem dlho venovať moja politická skupina a ja považujem za dobre, že tu došlo k zjednodušeniu postupov, ktorý sa počíta s takýmto zjednodušením takisto aj pokiaľ ide o poberanie finančných prostriedkov a zjednodušenie e, obdržania takýchto finančných prostriedkov. To znamená, to sú konkrétne ciele tejto všeobecné, tohto všeobecného nariadenia. A potom sú tu ešte tri body, v rámci ktorých pravdepodobne z mojou politickou skupinou budeme musieť predložiť pozmeňujúce návrhy. Ide tu o úlohu parlamentu, predovšetkým pokiaľ ide o prevenciu konfliktov a pokiaľ ide o nadnárodné hrozby, to je na článok 4 a budeme sa musieť pozrieť na to, ako sa nám to podarí dosiahnuť lepšie v oblasti koordinácie. Tu AFS budeme vnímať ako doplnkový nástroj a budeme to musieť ešte v jednotlivých oblastiach premyslieť. A tretí bod z mojej strany je aspekt ľudských práv. Tu vôbec nedochádza k žiadnemu rozporu vo vzťahu k pani spravodajkyni. To je pre nás rovnako dôležité. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Muniz. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne spravodajcom, predkladateľom. Pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh, pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy, ja mám k tomu určité otázky. Ja budem predkladať pozmeňujúce návrhy za výbor pre rozpočet, ja súhlasím s tým, čo povedal pán Lambsdorff a pani Brandner, pokiaľ ide o úlohu Európskeho parlamentu, delegovaných právnych aktov a dozoru. To sú otázky, ktoré musia byť v rámci tohto nástroja konkrétne definované. Ja tu mám určité obavy a to aj napriek tomu, čo uviedol, uviedla SVČ v kontexte nových priorit. Nové priority, ako napríklad vo vzťahu s obchodom e, s e, lekárenskými produktami, s liekmi. Mal by sa tento nástroj nemal by sa tento nástroj definovať e, bližšie, veď predsa takéto opatrenia nesúvisia nejako priamo so stabilitou. A tu by som chcela počuť konkrétnu odpoveď zo strany SVČ, do akej miery e, zohrávajú e, falšované lieky nejakú úlohu alebo falšovanie počítačového softveru, ako to prispieva k tejto stabilite predovšetkým pokiaľ ide o falšované lieky. Možno, že tu ide o určitý útok v prípade týchto liekov na zdravie v jednotlivých krajinách, ale e, iste tu je podľa mňa oveľa viac typov hrozie v oblasti zdravia ľudí. Ja si myslím, že mierotvorba, demokratická konsolidácia a ochrana civilného občianstva zo strany inštitúcií, to sú vlastne tie hlavné priority, ktoré by sme mali podporovať a nie tie ďalšie hrozby, ktoré vidíme každý deň v globalizovanom svete. V tomto zmysle by sme jednoducho preťažili tento nástroj. Je to vôbec z rozpočtového hľadiska možné podporiť takéto rozšírenie pola pôsobnosti tohto nástroja na ostatné priority, ktoré toho boli teraz ešte zapracované. A ak tam zostanú, akú mieru financovania potom tieto ostatné priority dostanú, tieto nové priority, ktoré podľa môjho názoru vôbec nepatria do tohto nástroja. Tento nástroj súvisí s odzbrojovaním, s demobilizáciou, a znovu začlenením vojakov do normálneho života, s tvorbou mieru, s konsolidáciou demokratických inštitúcií. Myslím si, že to sú oblasti, ktoré ho dostatočne budú zamestnať predtým, než tam ešte vnesieme nejaké nové priority. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem. V mene SVČ sa prihlási o slovo pani Jenny a potom ešte pán Tasovia Longa. Máte minútu a pol, nech sa páči jeden z najväčších paradoxov vonkajšej akcie je peace building. E, vychádza to zo skutočnosti, že väčšina tradičných nástrojov je navrhnutá tak, aby boli hospodárne a to znamená, že vždy ide o to, aby sa e, e, minimalizovali administratívne náklady pri vynakladaní veľkých sum peňazí. Ale vieme, že to môže dôjsť k rozporu, pretože niekedy veľmi malé sumy peniazy dokážu e, urobiť e, veľa a preto by mali byť e, ustanovené aj možnosti na financovanie malých projektov aby sa spolupracovalo v tomto smere s občianskou spoločnosťou a aby sa reagovalo flexibilne. Myslím si, že v tomto smere e, tento nástroj e, urobil pokrok a preto návrhy podporujeme, pretože skutočne ide tým smerom, aby sa naplnili ašpirácie vyslovené v článku 21 Lisabonskej zmluvy. Ďakujem. Tasovia Longa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že je zhoda názorov e, na to, že pridanou hodnotou nástroja pre stabilitu je riešiť tie oblasti, ktoré nemožno riešiť na základe iných nástrojov. Čiže ide o nástroj subsidiarity. E, nehovorilo sa e, ešte o tom, že Eh, tá aktivita by mala byť eh, takto, že eh, aktivita, ktorá môže byť financovaná z tohto nástroja, nesmie spadať pod niektoré ďalšie nástroje. Sú tu štyri aspekty. O prvom sa už hovorilo, je potrebné zabezpečiť rýchlu reakciu na krízu ale máme aj prípady, keď napríklad sme konfrontovaní s hrozbou, ktorá presahuje e, rozmery e, pôsobnosti geografických nástrojov. Napríklad e, obchodovanie s kokainom pochádzajúcim z Južnej Ameriky, prechádzajúcim cez Južnú Afriku a potom cez Magreb do Južnej a Severnej Európy. A nie sú iné prostriedky, ako to e, efektívne riešiť. A myslím si, že to je to pekné na tomto nástroje. Okrem toho, e, tento nástroj umožňuje aj podporiť boj proti terorizmu. A myslím si, že toto je veľmi dôležité e, tieto nástroje, e, teda ďalšie nástroje sú právne viazané kritériami pre poskytovanie priamej zahraničnej pomoci. A my v tomto prípade chceme pomôcť vyvíjať politiky v oblasti predchádzania konfliktom, Eh, aj eh, v iných prípadoch. Čiže ide o politiku, ktorá sa má uplatňovať v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť iných nástrojov. Ja si myslím, že toto sa nám týmto eh, nástrojom podarilo. Preto treba tieto štyri aspekty zdôrazňovať. Konkrétne v súvislosti s bojom proti terorizmu by som chcel poukázať na ľudské práva ako o tom hovorili predrečníci. My skutočne kladieme veľký dôraz na eh, boj proti terorizmu a na možnosť využívať eh, medzinárodné nástroje, vrátanie pristúpenia k eh, nástrojom OSN, takisto k využívaniu civilno-občianskoprávnych nástrojov, boja proti e, terorizmu, to všetko v rámci demokratickej kontroly. E, novotov v tomto smere je to, že sa tu špecificky uvádza úloha parlamentov ako orgánov kontrolujúcich e, aspekty bezpečnosti. Okrem toho, Naďalej monitorujeme vývoj v oblasti boja proti terorizmu. Uvediem príklad. Začiatkom minulého roka um, jemenská vláda násilným spôsobom zareagovala na situáciu v krajine, to znamená na občianské nepokoje a vysoká predstaviteľka rozhodla, že by sa mala pozastaviť pomoc tejto krajine v oblasti boja proti terorizmu. Ďakujem. E, ďakujem. Komisia teraz. Oh, sorry, excuse me. Thank you, sorry. Uh, thank you, Chairman. Uh... Ďakujem, pán predseda Michael Dover. Som uradujúci Predseda, chcel by som v krátkosti hovoriť o, k tým veciam, na ktoré to boli, bolo poukázané. V prvom rade je to rýchla, rýchle nasadenie nástroja. Môžem uvieť veľmi konkrétny príklad. Pred desiatimi dňami OSN poprosil, požiadala EÚ, aby vydala, vyslala misiu EÚ do Sýrie a v podstate po týždňových rokovaniach sa vypracoval balík opatrení a do troch dní, to znamená vo štvrtok minulého rok, e, týždňa bol vypracovaný návrh na financovanie a dnes ráno bolo urobené rozhodnutie, dnes popoludní sa robí obstarávanie potrebných prostriedkov, ktorými bude vybavená táto misia e, v Damašku. E, takže toto je príklad našej schopnosti rýchlo zareagovať realizovať. Samozrejme, nedieje sa to každý týždeň, ale v prípade potreby dokážeme konať rýchle. K otázke začlenenia možnosti podpory pri prírodných e, pohromách. Tu by som chcel nadviazať na to, čo povedal spravodajca. Chcel by som to ilustrovať na niekoľkých príkladoch. Je veľmi dôležité, aby sme mali možnosť zareagovať. Keď sa pozriete na to, ako vyzerala situácia na Haiti po zemetrasení alebo v Pakistane po záplavách, pred dvoma či troma rokmi. Vtedy je zásadné, zásadné udržiavať stabilitu v týchto krajinách, aby miestne obyvateľstvo videlo, že prichádza pomoc a e, že sa pomáha aj pri prvých snahách o obnovu. Ehm, my sme sa veľmi rýchlo v týchto prípadoch rozhodli, že pokiaľ kolegovia nemôžu zasiahnuť, tak my zasiahneme veľmi rýchlo, pretože tento zásah má v takýchto situáciách stabilizujúci účinok. Ďalším príkladom je Dominikánska republika, pokiaľ ide o podporu utečencov. Ehm, keby sa nič neurobilo na pomoc týmto utečencom, tak by to ovplyvnilo aj situáciu v krajine ako takej. Preto sme e, chceli e, v tomto smere použiť prostriedky z nástroja EDEP, Takže toto sú tie príklady. Ja si cením to, čo tu bolo povedané v, vo vzťahu k flexibilite, ktorá je navrhovaná v tomto nástroje. Bolo to predovšetkým výsledkom hodnotenia, e, ktoré sa vykonalo v minulom roku. A takisto sa to e, použilo aj v prípade Nagorno Karabach. E, pokiaľ ide o hodnotenie na úrovni jednotlivých projektov, tuto ešte pracujeme. V súvislosti s medzinárodnými tribunálmi toto je jediný nástroj, ktorý je možné e, v tomto prípade stabiliz- mobilizovať. Ale vidím, že môj čas vypršal. Ďakujem, pán Majer. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja som tu poprvýkrát, ale nemám toho až tak veľa čo dodať k tomu, čo povedali kolegovia. Chcem sa poďakovať za vaše príspevky, ale chcel by som e, uviezť e, aspoň jednu vec a to je nová aktivita v oblasti boja proti obchodovaniu s falšovanými liekmi. Toto je hrozba, ktorá ohrozuje predovšetkým Afriku a chudobné krajiny, kde môže mať veľmi destabilizujúci účinok. E, príjmy z tejto činnosti sa používajú na financovanie terorizmu a je potrebné, aby sme sa na to pozreli z globálnejšieho hľadiska, pretože tieto aktivity sú často prepojené. Ako už bolo povedané, prečo by sa tieto aktivity mali e, realizovať aj vo vzťahu k prírodným katastrofám. My sme boli svedkami situácií v jednotlivých krajinách a na jednotlivých kontinentoch, keď investovanie len do bezpečnostných aspektov e, to e, je veľmi drahá vec e, aj pre tieto samotné krajiny, ktoré sú príjemcami. Lebo keď máte napríklad nejakú prírodnú pohromu alebo katastrofu spôsobenú teroristickým útokom, v niektorých krajinách e, tu počúvame o tom, že v tejto súvislosti, dajme tomu, prídu rôzne infekcie a podobne, ale ak my povieme krajine, že e, táto pomoc e, pre e, boj, teda pre uh, riešenie dôsledkov prírodných katastrof by sa, katastrof by sa mala pomôcť aj, e, použiť aj na ďalšie e, činnosti, tak by to zrejme zvýšilo e, prijímanie zo strany miestneho obyvateľstva. Keď sme pomoc definovali alebo úzko vymedzili len na boj proti terorizmu, zrejme by to nemalo ten účinok. Ďakujem. Ďakujem. V tejto súvislosti by som chcel uh, položiť otázku, či sa chce znova o slovo prihlásiť niektorý z expertov. Nech sa páči, ale len minútka, dobre? Ja by som e, chcela nadviazať na niektoré z otázok. E, poprvé, chcela by som zdôrazniť e, jedinečnosť tohto nástroja. A znova by som chcela uviezť príklad na Gorno Karabachu. V pri, v tomto konflikte by sme bez tohoto nástroja nedokázali nejako pôsobiť. Nedostali by sme e, financie z takých nástrojov, ako je NPA a nemohli by sme požiadať o financovanie ani členské štáty, pretože e, ide o e, konflikt, kde e, je ťažké požadovať takúto pomoc, preto je nástroj tohto druhu pre nás mimoriadne užitočný. Ďalšia vec, e, ktorú by som chcela uviezť v súvisí s otázkou, ktorú položil pán Preda v súvislosti s občianskou spoločnosťou a článkom 8. Myslím si, že článok, e, jeho odsek 2 by mal zostať v tomto znení, pretože sa tu hovorí, že by mali tam, kde to je vhodné, e, viesť konzultácie. My to považujeme za dôležité, pretože nefungujeme vo vzduchoprázdne, fungujeme v mimoriadne citlivých kom- konfliktoch a preto je dôležité, aby miestne zainteresované strany, miestna občianská spoločnosť bola zaintegrovaná do tejto stratégie. Myslím si, že to je dôležité zdôrazniť. A ďalšia vec, na ktorú by som chcela poukázať, súvisí s otázkou koordinácie. Myslím si, že to je veľmi dôležité. Koordinácia s členskými štátmi na miestnej úrovni E, napríklad v prípade Moldavska, Moldavska je veľmi e, dobrá spolupráca medzi MPA a delegáciou, ktorá koordinuje pomoc na miestnej úrovni, ale v Nagorno-Karabachu to nie je možné urobiť, pretože tam máme zainteresované tri krajiny e, na stretnutiach riadiaceho výboru sa o tom hovorí a ten systém funguje veľmi dobre a bolo by dobre, keby sa v ňom pokračovalo. Pán šerif, nech sa páči. Len dve rýchle poznámky. Uh, pokiaľ ide o koordináciu v členských štátoch, myslím si, že ak máte dobrú analýzu konfliktu toho, ako vyzerá situácia a vymeníte si túto informáciu, tak môžete vypracovať krízovú stratégiu. Táto je veľmi dobrým nástrojom pre koordináciu, ale toto je širšia otázka pre EÚ. Myslím si, že tá väčšia otázka, to znamená, čo môže EÚ robiť v konkrétnych eh, krízových a konfliktných situáciách a čo môže ponúknuť, eh, to je veľmi dôležité aj eh, z hľadiska úlohy delegácií EÚ. K otázke, či by to mali byť skôr finančné predpisy alebo ale finančné nariadenia alebo potenciálne delegované akty. E, myslím si, že e, spravodajca má správu, lebo v prevažnej väčšine prípadov sa e, hovorí o finančnom nariadení a pokiaľ ide o príklady, ktoré boli zvolené na hodnotenie, jasne sa ukázalo, že ehm, napriek eh, veľkému úsiliu eh, príslušných úradníkov boli ich ruky často zviazané existujúcimi predpismi. Martinelli, eh, ja by som chcela nadviazať na ten posledný bod a ktorý uviedol Andrew. Ehm, na základe svojich skúseností v Afrike môžem povedať, že nie je také ľahké získať ehm, prostriedky z nástroja pre stabilitu Eh, ja som eh, v prípade, že sme to potrebovali, sa obratila na príslušnú osobu, ale povedali mi, že eh, prostriedky už nie sú k dispozícii, pritom išlo len o niekoľko tisíc dolárov. A takisto, pokiaľ ide o výplatu menších sum peňazí, podľa mojich skúseností môžem povedať, že sa to nerieši vždy konzistentným spôsobom a že sa skôr v tomto smere zvyšuje administratívna záťaž na miesto riešenia situácie. E, e, pokiaľ ide o opatrenia na mediáciu a zmierovanie, myslím si, že to je dôležitá inovácia tohto dokumentu, ale bolo by dôležité identifikovať aj tie oblasti, kde by bolo vhodné vynaložiť peniaze na mediáciu a zmierovanie, lebo nie všetci dokážu e, riešiť konflikty a zabezpečiť mediáciu mediáciu, čiže je potrebné zabezpečiť aj vzdelávanie. A, a tu vítam e, priznanie komisie, že tu je možné ďalej zlepšiť e, hodnotenie. Spravodajkyňa urobí záver. Ďakujem kolegom za pripomienky, ďakujem expertom, ďakujem aj komisii službe pre vonkajšiu činnosť a pokiaľ ide o ten rýchly balík pre Syriu, to naozaj vítam, to je dobrá správa. Myslím si, že na jednej strane sa vyvíja snaha o flexibilitu a na druhej strane e, je potrebné, aby sa predišlo tomu, že každý si bude chcieť z tohto kolača e, uchmatnúť. Ide predsa len o strategický nástroj a tu ďakujem Marii Nunes za jej pripomienky. Uviedla presné príklady, kde by mohla byť pridaná hodnota projektov spochybnená. Hovorilo sa tu aj o klimatických zmena, zmenách. Možno, že by naozaj bolo dobre vypustiť túto zmienku e, e, aby sa zracionalizoval tento dokument. Myslím si, že len málo zelených spravodajcov by bolo ochotných toto urobiť, ale môžeme si to ešte premyslieť. Eh, v krátkosti by som sa chcela zmieniť o otázke humanitárnej pomoci. Pán Doyle hovoril o Dominikánskej republike a o tom, že sa použili prostriedky EDF pre utečencov. Ja e, si myslím, že e, tie prostriedky by sa e, mali využiť len keď nie sú iné možnosti a vždy sa treba snažiť o využitie peňazí prichádzajúcich e, od inakiaľ. A pokiaľ ide o to e, o tie prírodné pohromy alebo človekom spôsobené katastrofy, tak e, to všetko spadá pod e, pojem e, a potrebu humanitárnej pomoci a obnovy. Eh, to, čo sa tu hovorí o tých menších čiastkách, tak toto je skutočne výzva pre Európsku úniu ako takú a súvisí to aj s počtom našich pracovníkov. Myslím si, že je potrebné, aby sme ako parlament boli dôslední, keď, požiada, keď žiadame o vynakladanie menších eh, čiastok, pretože na to je treba viac peňazí. A pokiaľ ide o úlohu Európskeho parlamentu, my sme túto, o tejto časti rokovali opakovane aj v nadväznosti na finančný nástroj, čiže nebolo to celkom v mojich rukách, ale e, e, bolo tam viac e, názorov a myslím si, že ten nástroj pre stabilitu teraz e, odráža e, a, a tento dokument odráža to, čo my e, ako skupina e, vnímame vo vzťahu k nástroju pre stabilitu. Ale ten návrh sa ešte stále finalizuje Musíme ho totiž posudzovať paralelne s ostatnými nástrojmi. Ďakujem vám ešte raz a teším sa ešte raz na vaše pozmeňujúce návrhy k textu. Ďakujem. Grazie. No už ďakujeme veľmi pekne. No teraz si dáme na minútku prestávku, pretože potrebujeme počkať, aby prišiel spravodajca k ďalšiemu bodu. Ďakujem pekne za vaše príspevky. Colleghi, passiamo al punto seguente. In associazione con la delegazione alla Commissione parlamentare di cooperazione tra l'Unione Europea. No dobre, takže prejdeme eh, k ďalšiemu bodu. Delegácia pre parlamentné zhromaždenie s Ruskom. Prichádzame k štúdii politické a sociálne eh, tendencie v Rusku v roku 2012 ako následok novej úlohy Ruska na globálnej scéne. Takže je tu nová situácia, treba zohľadniť viacero faktorov, aby sme pochopili úlohu Ruska na globálnej scéne. Takže poprvé prezidentské a parlamentné voľby, a práca na novej dohode medzi EÚ a Rusko, vstup Ruska do VTO a napätie v jednotlivých regiónoch a osobitné záujmy, hlavne v Sýrii a v Severnej Kórii. No a teraz sa budeme snažiť prehodnotiť aj rozvoj zahraničnej politiky, úlohu hospodárstva a vplyv na vzťahy z EÚ a tým aj na rokovania o novej zmluve medzi EÚ a Ruskom. No a teraz sa dám slovo odborníkovi na to, aby zhodnotil štúdiu. No a dostane na to maximálne 10 minút, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, táto správa. Túto správu napísal, napísali odborníci, napísal to jeden politológ a jeden ekonom. No a ja som ekonom, takže musíte sa statočne s mojou, mojou mienkou. Dobre, ďakujem pekne. A otázka je, e, ako sa bude ďalej otvárať Rusko. Ja sa budem sú, sústrediť na ekonomické otázky. Budem pomerne skeptický a navrhnem, že možno tie zmeny nebudú také veľké, ako by niektorí dúfali. No ale dovolte mi predstaviť to. Poprvé, Rusko je pred mnohými výzvami, bezprostrednej budúcnosti. možnosť a dostalo príležitosť otvoriť sa viac vonkajšiemu svetu. Nemôžeme byť ešte úplne si istí, ale očakávame, že vstúpia do VTO v lete, alebo v druhej polovici leta tohto roku. Sú tu ďalšie udalosti, ktoré nás čakajú, ktoré majú istý potenciál otvorenosti predsedanie skupine G20 od 1. júla hospodársky alebo summit Azijsko-pacifickej hospodárskej spolupráce. Ďalej je tu výrazná možnosť členstva v OECD od budúceho roka. Ďalej zimné olympijské hry v Soči 2014 a majstrovstvo sveta v roku 2018, majstrovstvo sveta vo futbale, takže je tu viacero príležitosti, kde sa bude Rusko otvárať. Ďalej vstup do VTO, stavenie exportných cieľ, technické kontroly, protekcionizmus v minulosti, väčšia otvorenosť priamým zahraničným investíciám, práva duševného vlastníctva by mali byť lepšie chránené a ďalej opatrenia súvisí se strhom a tak ďalej, ako napríklad ochrana niektorých eh, obsahov v konkrétnych eh, regiónoch, ako napríklad automobilový priemysel a tak ďalej. Ten časový priebeh nie je, časová znie je okamžitá. Niektoré eh, záväzky budú prijaté okamžite po vstupe, iné budú trvať trochu dlhšie, ako som to naznačil No a sú tu ďalšie veci, ktoré budú trvať dlhšie. Vývozné sláza šrot klesli. No a niektoré z úprav v Rusku alebo zmien v Rusku, o ktorých sa, ktoré sa vyrokovali, sú veľmi štedré voči ruským záujmom. Dlho to trvalo, aby bola táto dohoda podpísaná. No a viac ako 50 krajín bolo bolo malo záujem o to, aby Rusko vstúpilo, čo je najväčší počet. Takže vstúp medzinárodná zodpovednosť a vieme, že mechanizmus na riešenie sporov, napríklad v rámci VTO, nie je veľmi flexibilný, rýchly, neposkytujú stručné, výstižné odpovede, ktoré by každého uspokojili. Mnohí z vás, vás poznajú dlhodobé konflikty medzi US, USA a EU, samozrejme, ale menej, teda Boeingom a Airbusom o vývoznej podpore, to už trvá veľmi dlho a tieto veci môžu ďalej pokračovať. Ešte stále si myslím, že hlavný tlak na reformy o ruskej ekonomike nie sú tieto výzvy ako vstup do VTO, ale hlavnou výzvou je, čo sa stane s cenou ropy. Väčšina ruských odborníkov by povedala, povedala že obdobie nízkych cien ropy bolo najdôležitejšie pre reformy. Reformy sú potrebné, to už som povedal aj, to hovorím aj v správe. Ranking Rusku na rebríčku svetové, v rebríčku svetové banky, ako, ako sa tam podniká, tak Rusko je na 120. priečke zo 183 krajín. Nebudem zachádzať do detailov. Najlepšie odhady, ktoré máme o dopadoch ruskej hospodárskej činnosti na úroveň HDP, povedzme do roku 2020, je nárasta o približne 3%. No a ja tu ukazujem možný, aj keď optimistický, 5-percentný nárast do roku 2020. No a toto predstavuje možné scenáre. No a dopad na VTO je to mali 3,3% na, na spodu to je v rámci nejakých e, možných chýb. To je ten najpesimistickejší možný scenár. Takže znamenal by vstup do VTO a zlepšenie hospodárskej slobody. Je tu známe meradlo hospodárskej slobody eh, vo viacerých krajinách. No a nedávne skúsenosti eh, postkomunických krajín, to je Arménsko a Čína, Gruzínsko a Ukrajina. Čína sa veľmi nezlepšuje, ani Ukrajina sa nezlepšuje, Gruzinsko sa zlepšuje. No a Arménsko ukazuje istú mieru zlepšení. Samozrejme, ďalšie faktory sú dôležité, otvorenosť, hospodárska sloboda, ale nezdá sa, že vstup do VTO by mal na toto nejaký veľký vplyv. Súčasná situácia status quo v Rusku bude sústrediť na červenú a modrú líniu status quo také, že rastie prosperita. Samozrejme, pokles bol v roku 2008-2009, keď eh, bola najhlbšia kríza. A to sú údaje eh, z ruského hľadiska. Horná línia je spotreba domácnosti, no a dolná, dolná čiara, dolná krivka je HDP. jedna z otázok, ktoré sme riešili v správe, je, či, to bude mať veľké do, či vstup do VTO bude mať a ďalšie otvorenia svetu bude mať vplyv na regionálne nerovnosti. Nože, najlepšie odhady o dopade na regionálne rozdiely znamená, že to zvýši príťažlivosť pre zahrani, priame zahraničné investície. Tie sa budú sústrediť na ďalekom východe v Rusku a severozápade. Ja si však myslím, že aj Moskva bude naďalej profitovať. A tu sú tu je miera nezávislosti, e, nezamestnanosti. A naznačuje to administratívne jednotky, ktoré e, sa bolia s, s nezamestnanosťou. V Moskve je nezamestnanosť 1,7%, v Ingušsku 49%. No a cena ropy a HDP sú zároveň veľmi individuálne prepojené. Sú dve vertikálne osy. Červená línia je HDP modrá cena ropy v eurách a to, keď sa preniesie do roku 2020 na základe ruských predpovedí. No a myslím, že tá predpoveď je príliš optimistická. Je tu stabilný, mierny nárast ceny ropy. A v minulosti sa ceny ropy veľmi rýchlo menili a dramaticky a myslím, že to bude aj v budúcnosti. Vstup do VTO potenciálne môže pomôcť liberalizácii ruského hospodárstva, ruskej spoločnosti, ale sú aj dôležitejšie vplyvy na reformy v Rusku a primárne tak ako sme to videli pri niektorých protestoch ktoré cez víkend pokračovali a nie je úplne jasné, aký bude rozvoj nových vlád. Žijeme, kto bude vo vláde, kto nie. A nebudeme to vedieť z určitosti do 15. dňa tohto mesiaca. A ďalší vplyv a ďalším z rozhodujúcich faktorov je cena ropy. Aj ak by vstup do VTO bola povinnosť nejak prepojiť to, boli implementované, tak celkový efekt nie je veľmi veľký, ale je tu možná synergia medzi väčším otvorením vonkajšiemu svetu a domácim tlakom reformy. To by mohlo pomôcť. Ale ja zdôrazňujem, aby sme, že by sme nehovorili o obrovskej zmene len kvôli vstupu do VTO. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A ďalší, ďalší príspevok nám predniesie pán Sloboda. Ďakujem pekne, predseda. Ja budem pokračovať a po anglicky ja o plnej miere súhlasím so závermi. Poprvé je pravda, že VTO nemení výrazne štruktúru a charakteristiku Ruska. Videli sme to aj v iných krajinách. Aj keď skúsenosti z iných krajín ukazujú, že hlavne pre veľké krajiny ako také VTO veľa nezmení. Áno, je tu trochu väčšie otvorenie, väčšia konkurencia, možno obmedziť moc niektorých veľkých konglomerátov v spoločnosti a možno to podporí stredne veľké podniky. Aká by vstup do VTO členstvo vo VTO bolo prepojené s nejakou právnou istotou. A to je pre Rusko dôležité. Nižšia miera právnej istoty pre investorov. To znamená aj menej korupcie. Takže ak sa budú presadovať tieto prvky, tak VTO môže mať pozitívny dopad na modernizáciu v Rusku. Po druhé, cena ropy vysoká cena ropy obmedzuje isté reformné snahy, čiže snaha bude dosť, buď, či cena bude buď klesať, čo teraz nie je veľmi pravdepodobné. Takže ak by cena ropy klesala, tak tá na reformy bolo vyšší. A ja myslím, že cena ropy dostane vysoká. ak sa rozhýbe svetové hospodárstvo, tak cena ropy bude naďalej vysoká a to obmedzí tlak na reformy v Rusku. Ak príde globálna recesia, tak cena ropy možno klesne a potom aj pre reformný proces v Rusku bude musieť byť posilnený. No po tretie, to niektoré elementy, ktoré sú dôležité, okrem toho, čo sme už hovorili. Napríklad vízová, liberalizácia vízového styku. Táto liberalizácia umožní viacerým dostať sa na západ tiež pomedzi intelektuálov, ekonómov, a na druhej strane, ak sa vie liberalizácia Rusku, tak viac ľudí príde do Ruska. A to zlepší situáciu, pretože Rusko potrebuje viac otvorenosti a kontaktov. Časť strednej triedy stretie sa s západnou civilizáciou a spoločnosťou. Pravdepodobne nebudú mať až také veľké kontakty, alebo teda tu má kontakty s bohatými Rusmi. Je tu o strednú triedu, ktoré, ktorá má isté problémy získať víza. Potrebné bude jednotný prístup vlád. Opäť vidíme, že vlády nedržiavajú dohodnuté línie. Maďarsko s Nabukom No. Ak by bola pozícia jednotná všetkých rokovania s Ruskou, tak by to malo veľa väčší účinok na vývoj v Rusku. A sem patrí samozrejme aj náročná situácia s Ukrajinou a otázka celnej únie medzi Ruskom, Ukrajinou a Kazachstanom. Ja si myslím, že Rusko bude zohrávať dôležitú úlohu v vzťahoch sa e EÚ s východom. Je to aj v ruskom záujme. Ak by som bol ruský politik, ak by som sa snažil hľadať rovnováhu medzi jednotlivými sférami a hrať aj centrálnu úlohu pri prepájaní týchto elementov. Myslím, že z európskej strany treba mať jasnú pozíciu v týchto otázkach a potom aj Rusko bude musieť reagovať na naše pozície. Takže celkovo otázke rokovania dohody medzi Ruskom a EÚ nemôžeme očakávať nejaký reálny pokrok ak by sa dosiahla liberalizácia a uvoľnenie vízového styku, tak by sme mohli očakávať väčší pokrok, čo sa týka energetiky, tak sme, nie sme jednotní. Takže myslím, že ostaneme v tej jednoznačnej pozícii vo vzťahu k Rusku. Uvidíme, čo prinesie nová vláda. Vidíme, že aj politické autority niekde ustúpia a ja mne sa nepáči, že občianská spoločnosť je oslabená po reformách ktoré vnímam reformy, e, ktoré vnímam mm, pomerne negatívne, Nie je to skutočná cesta vpred. Ja nevidím veľký krok vpred. Ak nejaká bude vláda prijatá, keď niektorí tí guvernéri budú konať v záujme miesta, tak sa môže niečo zmeniť. Ak budú bojovať proti korupcii, tak to pomôže modernizácii Rusku. No a na záver teda poviem, že musíme byť opatrný, pozorný, sledovať rozvoj a kritizovať porušenia ľudský, porušovanie ľudských práv, ale tiež treba dozerať na dodržiavanie do pravidel zásad VTO. Treba presadzovať pravidlá, pretože zásady právneho štátu sú dôležité aj pre hospodársky rozvoj, nielen pre občianskú spoločnosť. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Fleckenstein, je vedúcim delegácie za medziparlamentárnu spoluprácu. Budem hovoriť veľmi stručne. Budem hovoriť ale asi po nemecky. Pán Svoboda tu poukázal na niektoré obsahy tejto štúdie. Nebudem to opakovať, ja sa pripájam k tomu, čo povedal aj on. Takisto nemám nejako veľk, veľa otázok. Chcem to vyjadriť pozitívne sa štúdia nie je až taká ťažká na porozumenie. Ide tu o vstup Ruska do VTO, či to môže byť prospešné alebo nie, že to môže byť, ale nemusí byť. A potom sú tu ešte ďalšie otázky, ktoré majú väčší vplyv. Aj to som z toho vyrozumel. Takže ja sa obmedzím na dve otázky. Prvá otázka sa venuje rokovaniu Európskej únie a Ruska ohľadne dohody o spolupráci veľa zástupcov aj Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ako aj zástupcov európskych podnikov v Rusku. My sprostredkovali taký dojem, že vstup Ruska do VTO by, bol, by mohlo mať pozitívny vplyv na v súčasnosti e, zabrzdené rokovania ohľadne tejto dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a Ruskom. Táto štúdia sa venuje veľmi vágne aj tomu, trochu optimisticky, a to by ma zaujímalo prečo, že či to súvisí e, s témou energie, alebo či sú tu ešte nejaké iné dôvody. A druhá otázka tá by súvisela s tým, ako vnímate možné výhody ruského členstva v OECD pre Európsku úniu. Pretože táto téma je vo vašej téme takisto zohľadnená. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a teraz dostane slovo kolegyňa. Sorry, my, uh, I haven't um, uh, heard my name and I... Prepačte, nepočula som svoje meno, hovorí pani Ojoland. No to bola moja zlá výslovnosť, hovorí pán predseda. No ďakujem pekne. Ďakujem pekne za prezentácie ohľadne tohto prehľadu, ktorý sa zdá byť komplexný a dobre pripravený a sústredí sa na VTO, čo je veľmi dôležitý krok smerom vpred pre Rusko a na druhej strane takisto aj pre Európsku úniu. Pokiaľ ide o garantovanie lepšieho prostredia pre obchod s Ruskom, Avšak moja otázka by bola, čo by ma skutočne zaujímalo, čo by ma zaujímalo zo strany odborníkov, ktorí tento dokument rozpracovali, že ako máte víziu ohľadne, ako vnímate korupciu. Spomenuli ste tu e, takisto problém korupcie v Rusku, ale nedávno som čítala e, v správe think tanku Indem, že zhruba 35 ruského hospodárstva sa stráca práve v korupcii. A nejde tu iba o korupciu na lokálnej úrovne, je to skutočne centrálna korupcia, ktorá sa šíri z absolútne najšpič, najšpičkovejších pozícií v štáte. Takže vedeli by ste sa k tomu vyjadriť, ako prístup Ruska, vstup Ruska do VTO by mohol zmeniť túto situáciu. Ako teda vnímate pozitívny rozvoj v Rusku, pokiaľ ide o podnikateľské prostredie? Na jednej strane máme tu korupciu, ktorá je s tým prepojená, na druhej strane máme tu celkovú situáciu nedostatku pravidiel, respektíve právneho štátu a ich členstvo v ETO by mohlo by to priniesť nejaké pozitívne dopady do oblasti implementácie jednotlivých nariadení alebo pravidiel VTO z ruskej strany, ak by sme doteraz teda videli e, tie určité problémy, ktoré sa týkajú práve s nedostatkom fungujúceho právneho štátu. Ďakujem pekne. Pán Kirilov, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel venovať nasledovného nasledovnému po vypočutí si tejto analýzy, ktorá bola z väčšej časti venovaná hlavne hospodárskej perspektíve. Neuviedlo sa tu nič o rusko-čínskych vzťahoch. Myslím si, že to je dôležitý faktor. Prečo to spomínam? Uvádzam to preto, že tu boli určité signály, že tu bude budú cezhraničné investície, respektíve spoločné projekty medzi týmito dvomi krajinami a nič z toho sa nejako nerealizovalo v tejto východnej časti Ruska. A poprvýkrát nedávno sme počuli, respektíve čítali kritický článok v Číne a na vysokej úrovni, pokiaľ ide o rozvoj ruského hospodárstva. To je do istej miery prepojené. Avšak keď už hovoríme o Číne, tak ja som bol presvedčený, že je aj v ruskom záujme zvoliť si Európsku úniu ako partnera. Inými slovami, ak pomyslíme na Čínu, Európska únia potrebuje Rusko rovnako ako Rusko potrebuje Čínu. Ja súhlasím so všetkými prekážkami, ktoré v súčasnom politickom prostredí sa nachádzajú, ale tu je ešte iná dimenzia. To, čo vidíme, je, je pokrok novovytvorené strednej triedy. To znamená, nejde tu o tých obyčajných ľudí. A tým sa dostávam do oblasti, kde hovoríme o hospodárskej slobode, sú predovšetkým malé a stredné podniky, ktoré sú postihnuté, ktoré trpia v tejto situácii. A bez rozvoja malých a stredných podnikov si myslím, že ruské hospodárstvo bude v hlbokom spánku hibernovať ešte veľmi dlho. Po druhé, súhlasím s potenciálnym efektom liberalizácie víz. Myslím, že na to nesmieme zabúdať a po tretie otázky bezpečnosti stále som nepochopil, pokiaľ ide o spoločné rokovania ohľadne, ohľadne protiraketového štítu. Ako a prečo nemôžeme vyriešiť tú otázku v vzťahu medzi NATO a Ruskom? Pán Šulc, nech sa páči. Moja otázka na pána Hanzona je následovná. Čo nám prináša nádej, že v zostupom do VTO by Rusko zlepšilo na právnosti, na právnom štáte? Rusko ako také nie je právnym štátom. Aj bývalý prezident Medvedev stále sa stiažoval na právny nihilizmus a v boji proti korupcii sa im nepodarilo zaznamenať žiadny pokrok za ostatné obdobie. Práve naopak, korupcia je súčasťou tohto systému. Aká naivná nádej e, nám slubuje to, že by vstup Ruska do VTO zlepšila situáciu v tejto oblasti. A moja otázka na pána Svobodu. Vy už podľa vášho mena e, máte so slobodou veľa dočinenia, ale nemali by sme z nemali by sme sa pozrieť na otázku bezvizového styku, sa zamýšľať v tomto kontexte aj nad tým, že by sme možno poukázali na iný nedostatok slobody v Rusku, nielen nedostatok slobody cestovať, hoci toto právo majú, napríklad právo vyjadriť vlastný názor, sloboda zhromažďovať sa, že by jednoducho tieto slobody, ktoré sú základné ľudské slobody, boli viac podporované. Ja si myslím, že sloboda ohľadne vízového styku nie je tým najpalčivejším problémom vo vzťahu k téme, keď už hovoríme o Rusku. Pán Jakonsári? Pani Jakonsári, pardon. Ďakujem veľmi pekne. V záveroch tohto výskumu sa veľmi zdôrazňuje práve cena ropy. Ja nesúhlasím s takouto skutočnosťou, s takto prezentovanou skutočnosťou. Uvádza sa tu, že vysoká cena ropy môže priniesť so sebou požiadavky ďalších reforiem a kolaps rop, ceny za ropy by mohol takéto reformy ešte viac urýchliť. Môže to byť predsa úplne naopak. Pozrite sa na Čínu. Tí hovoria, že táto nádej lepšej budúcnosti by mohla priniesť niečo, ale kolaps tejto vízie kolaps ceny ropy si nemyslím, aspoň to je môj názor, nezvyšuje tú urgentnosť reforiem. Môže sa stať, že to môže ehm, zvýšiť úspech extrémistov, pretože budú pod tým trpieť práve ehm, stredné vrstvy a Môže to jednoducho priniesť väčšiu vlnu fašizmu, na to poukazujú viacerí experti a odborníci, predovšetkým vo Fínsku, že takýto kolaps životnej úrovni je veľmi nebezpečný. Že to nepriniesie so sebou reformy, ale práve naopak. Pán Mon, Ďakujem pekne, pán predseda. Dve otázky pre našich hostí. Čo očakávame od Ruska ako budúceho predsedníctva G20? Aké budú politiky vo fóre? To bude prvá otázka. Druhá otázka, že ako si myslíte, že Rusko vníma Európsku úniu. Zatiaľ ho nikdy nevnímalo globálneho aktéra, vždy preferovalo bilaterálne dohody s krajinami, ktoré sú väčšie a dôležitejšie a momentálne, keď sa nachádzame v kríze, kde máme štátne, štátnu dlhovú krízu, ako si myslíte, že Rusko vníma situáciu v, e, v Európe dnes? A posledný e, prihlásený je pán kolega Šöpflin. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam pána Hansena, môjho priateľa. Mám dve otázky na teba, ktoré sú prepojené ako demografický pokles eh, sa odrazí v hospodárskych číslach a myslíš, myslíš si, že tento pokles na pracovnom trhu zvýši imigráciu do Ruska zo soci- aj sociálne problémy, ktoré s tým súvisia? Áno. Takže sme vlastne týmto ukončili uh, otázky. A teraz predkladateľ štúdie má možnosť vyjadriť sa. Ďakujem všetkým za e, túto smršť otázok nebudem môcť na všetky zrejme odpovedať. E, Väčšina, teda viaceré otázky sa týkali od E, sa týkali právneho štátu a demokracie v Rusku. A otázka bola, prečo existuje názor, že by to prístup k VTO mal zmeniť, lebo je známe, že v Číne ešte stále e, sa nedodržiavajú zásady právneho štátu, čiže nebola by to žiadna záruka. Existuje však nádej, že požiadavka dodržať niektoré medzinárodné normy v oblasti napríklad technickej kontroly alebo sanitárnych predpisov alebo kontroly potravín a tak ďalej, to sa môže zdať byť menej závažné, ale predsa len to vyžaduje neprestajné Eh, kontroly a odpovede na otázky medzinárodných partnerov. Čiže možno ten eh, tlak nie je veľmi silný, ale môže eh, Rusko nejak viesť k tomu, aby dodržiavalo medzinárodné normy. Vzťah z EÚ, to je veľmi ťažká otázka. Uh, Myslím si, že to, ako Rusko vníma EU, keď hovorím Rusko, mám na mysli vládnúcu elitu, Vníma teda EÚ ako veľmi zvláštnu organizáciu, ktorá dáva príliš veľké slovo malým krajinám. E, Rusko sa považuje za regionálnu veľmoc a e, myslím si, že môže e, a by malo riešiť iba tie regionálne otázky, ktoré si jeho veľkosť zasluhuje. Čiže e, Rusko nie veľmi e, chápe, že o čom vlastne je EU a to je časť problému. A to, či by ďalším krokom malo byť členstvo v OECD, tu by som e, povedal, že jednou výhodou by bol samotný proces snahy o pristúpenie do OECD, pretože tu by mala EU isté slovo. Nás neteší nedostatočné dodržiavanie zásad právneho štátu, ale keby sa Rusko malo stať členom OECD, zrejme to nebude tak rýchlo, ako dúfa ruské vedenie. A v rámci toho procesu zrejme by sa vyvíjal väčší tlak na trhovú eh, hospodárskú súťaž a dodržiavanie e, predpisov o eh, regulácii trhu. Ja som bol členom týmu, ktorý hodnotil túto oblasť v Rusku a keď hovoríte s ruskými predstaviteľmi o tejto veci, tak eh, je to v podstate rovnaké, ako keď hovoríte o tejto otázke s odborníkmi tu, pretože expert, experti v Rusku e, masívne podporujú takéto e, kroky, hovoria takisto o potrebe rovnakých podmienok v, b, pri podnikaní, o potrebe nezávislého súdnictva. To všetko je súčasť e, receptov, ktoré podporujú aj ruskí tzv. nesystémoví liberáli, ale aj v rámci establishmentu existujú liberáli, ktorí e, takisto uvažujú o tom, ako sa dostať k tomuto cieľu. E, musím žiaľ preskočiť niektoré body, ale chcel by som sa zmieniť o otázke demografie. Eh, celkový počet obyvateľov Ruska eh, sa v podstate eh, znižuje, je tu tendencia k poklesu, ale len v poslednom čase sa začal znižovať počet osôb v aktívnom veku. A stredné projekcie ruskej štatistickej organizácie, pokiaľ ide o počet e, obyvateľov v aktívnom veku, sa v rok, po roku 2020 aj vrátanie pristahovalcov značne znižovať a na úroveň e, menej než 10 miliónov. A to je skutočne drastický údaj. A toto je jeden z hlavných dôvodov, pre ktoré možno Rusko európske rozhodovacie orgány e, možno očakávať, že tieto orgány sa budú snažiť hľadať spôsoby, ako zvýšiť produktivitu. Existujú preto rôzne stimuly. Myslím si, že otázka e, imigrácie je veľmi e, chulostivá, pretože Rusi si želajú prílev kvalifikovaných ľudí, ale čo dostávajú je, sú predovšetkým menej kvalifikované osoby, najmä z bývalých sovietských sovietských republik, čo e, zvyšuje aj sociálne napätie. Čiže tam je nesporne problém a tým by som skončil. Prego, Svoboda. Nech sa páči, pán e, Svoboda. Ja by som zodpovedal na otázku pána Šulca. Pokiaľ ide o slobodu cestovania, ja som ju sa jej nevenoval v oblasti otázok slobôd. Ide tu o modernizáciu a otázku otvorenia sa krajiny a predovšetkým pokiaľ ide o otvorenie sa tejto strednej vrstvy, to je podľa mňa potrebné. Ja som sa viazaný, ale podporujem všetky formy slobody, nielen len teda vízovú slobodu, ale pokiaľ ide o tieto kontakty, tie sú takisto veľmi dôležité. Ide mi tu o to, aby sme stále viac podporovali aj túto otázku napríklad začlenie do programov po istom čase. Myslím, že aj tieto kontakty sú veľmi dôležité pre jednotlivé hnutia slobody a zaslúžia si našu podporu. Ďakujem. Bene, grazie a tutti gli intervenuti. Dobre, ďakujem všetkým e, účastníkom a týmto prechádzame k ďalšiemu bodu. E, máme nášho programu je táto správa v mene e, delegácie Mašregu. Ide totiž e, pre Mašreg. E, táto navštívila krajiny Mašregu, navštívila Egypt v dňoch 30. apríla až 4. až 4. mája a hovorila s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, náboženských e, skupín aj s poslancami a preto poprosím o informáciu o tejto návšteve, o, o hodnotení tejto návštevy, jej priebehu a ako možno očakávať ďalší vývoj v Egypte, tak z politického, ako aj hospodárskeho hľadiska, aj z hľadiska bezpečnosti? Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rád, že mám príležitosť hovoriť o tejto návšteve Egypta ktorá sa konala pred niekoľkými týždňami. Bola to prvá návšteva parlamentnej delegácie po e, voľbách, ktoré sa prednedávnom udiali. Ako viete, došlo k veľmi výraznému posunu v prospech e, islamistických e, predstaviteľov. E, pán predseda požiadalo ticho v sale. E, takže skutočne došlo k e, obrovskému posunu smerom k strane pre slobodu a spravodlivosť. To je strana moslimského bratca, bratstva a je, E, salahistov. E, navštívili sme aj parlament a mal by som povedať, že parlament nemá v súčasnosti až takú veľkú moc. Ešte stále sa e, vláda vykonáva predovšetkým zo strany armády E, čiže tam vojenská vláda e, a je to systém, ktorý v podstate sa datuje od Barakovho predsedníctva. Ten systém ešte nie je celkom vyhranený, nie sú celkom jasné deliace linie medzi jednotlivými zložkami moci a e, preto tú situáciu niekedy možno označiť ako politický chaos. A toto je aj zdroj konfliktov z posledného obdobia, pretože sa veľmi na jednej strane presadzovali islamisti, a zatiaľ, čo na druhej strane armáda stále zohrávala silnú úlohu. Armáda takisto e, uviedla, že len čo bude zvolený prezident, jej úlohou je zabezpečiť e, prechod moci na civilné orgány, ale samozrejme k tomu ešte nedošlo. Takže súčasný politický kontext je následujúci. prvý, e, prvé kolo e, prezidentských volieb sa bude konať 21. maja, čiže onedlho a e, diskusie sa zameriavajú na novú ústavu, ale nie je ešte jasné, aký, e, a, a, kedy bude prijatá táto nová ústava. Či to bude pred voľbami alebo po voľbami. Zdá sa, že nie je možné, aby bola ústava prijatá pred voľbami, čo e, čo vytvára nejasnosť eh, egyptského politického eh, kontextu. Totiž ústavná úloha prezidenta nie je vymedzená. To znamená, že eh, situácia nie je celkom jasná. Um, volebná komisia schválila definitívny zoznam kandidátov na prezidenta. Uh, Eh, ale eh, vyvoláva to isté ťažkosti, pretože sa o túto funkciu uchádzajú mnohí eh, ľudia, vrátane salapistov, a výsledkom je veľká nespokojnosť zo strany salapistov, pretože neboli zaradení kandidáti. Niektorí ich podporovatelia minulý týždeň demonstrovali v uliciach došlo k niektorým nepokojom, hoci nie je celkom isté, kto ich vyvolal. Niekedy bolo potrebné e, zasiahnuť e, vojensky, aby sa predišlo rozšíreniu týchto nepokojov. A ale napriek tomu e, v týchto nepokojoch zahynulo okolo 11 osôb. Posledné také vážne nepokoje sa odohrali v Kahire tak myslím si, že toto svedčí o tom, že tá chyto, situácia je priam chaotická a nie je nám vždy jasné, aká logika sa skrýva za vytváraním politických aliancií. Či tu ide o individuálne nejaké postoje. A, ale Abel Musa to je človek, ktorý má vysoké šance byť zvolený za prezidenta. Je to osoba, ktorá Ehm, pochádza z moslimského bratstva, ale neskôr ho požiadali, aby, e, teda požiadal o odchod, aby sa mohol stať kandidátom na ehm, prezidenta. Ale moslimské bratstvo povedalo, že nepostaví žiadneho kandidáta na ehm, prezidenta a tento človek v podstate musel odísť teda z bratstva. Napriek tomu dostal podporu z, od dôležitej salafistickej strany. Okrem toho je tam Michael Nabil, s ktorým sme sa stretli. Bol to kandidát na Sacharovovú cenu. A tento samozrejme má iný pohľad na spoločnosť než e, salafisti hlavného prúdu. E, v poslednom čase sa e, bol postavený jeden kandidát, menej charizmatický, e, za salafistova nie je jasné, koľko dostane hlasov, akú podporu a napokon sa aj moslimské bratstvo rozhodlo, že e, vymenuje svojho kandidáta. Eh, voľby by sa mali konať v dvoch kolách a zrejme 23. mája nikto nedostane viac než 50%, takže sa bude konať druhé kolo. Eh, veľmi veľa sme hovorili práve o týchto pripravovaných voľbách eh, v posledných mesiacoch dochádza k značnému posunu a pohybu a parlament stráca na popularite. Parlamentné rozpravy sa vysielajú v televízii, čo znamená, že egyptiania môžu live sledovať, čo sa deje v parlamente. Naživo je to veľmi transparentné a ľudia si teda môžu robiť svoje vlastné závery a E, dospeli k záveru, že sa parlament nezameriava na reálne problémy e, egyptianov, napríklad tým, že hovoria o znižovaní e, veku na uzavretie manželstva u, u žien a podobne. Ale podľa nás v Egypte nemajú mimovládne organizácie primerané postavenie a ale bežní egyptiania si nemyslia, že tieto otázky by boli rozhodujúce pre ich každodenný život. A členovia parlamentu e, nemajú dostatočné skúsenosti, e, možno si teda predstaviť, že tie e, diskusie v parlamente niekedy nemajú takú úroveň, ako by človek od členov parlamentu očakával. Takže to všetko prispieva k tejto veľmi zložitej situácii, v rámci ktorej sme museli e, realizovať náš program. Stretli sme sa s pánom Alsadatom, ktorý je predsedom výboru pre ľudské práva aj výboru pre médiá, ako aj s pánom Sari, ktorý je predsedom tohto výboru v parlamente, teda v, v hornej komore parlamente v Súre. A stretli sme sa aj s predsedom parlamentu práve vzhľadom na to, že v tom čase prebiehali nepokoje. Stretli sme sa teda aj s Abu Musom, to je v Egypte veľmi dôležité meno. Ehm, je to človek, ktorý sa ehm, považuje za staviteľa mostov medzi starým E, vojenským režimom a revolučnými silami. E, snaží sa byť teda akýmsi e, prednostím pre všetky tieto skupiny a hnutia. Je však ťažké odhadovať, kam sa to bude posúvať. Stretli sme sa aj s predstaviteľmi malých ľudí, mladých ľudí, žien, E, náboženských skupín. Čiže stretli sme sa s rôznymi skupinami, ľuďmi a je pre nás jasné, že ľudia si želajú e, zapojiť sa do štrukturovaného dialógu s Európskym parlamentom. Bolo by dobre, keby to naozaj bolo možné, keby bolo možné uh, uh, to zabezpečiť. Ehm, bola predložená pozvanka pre predstaviteľov egyptského parlamentu, aby navštívili Brusel a myslíme si, že sa táto pozvanka aj v nadchádzajúcich týždňoch využije. Napokon by som chcel hovoriť niečo o ekonomickej situácii. Táto nie je veľmi rúžová, pretože v poslednom roku cestovný ruch veľmi utrpil a utrpel, hoci ešte stále prichádza do Egypta značný počet turistov. ale niektorí z nich nemajú až takú vysokú kúpnu silu ako tí, ktorí prichádzali v minulosti. Napríklad v Kahire um, predstavuje um, miera turizmu len zhruba 15% z toho, čo, aká bola v minulosti, čo vnáša do krajiny značnú nestabilitu a sú náznaky toho, že táto nestabilita sa ešte prehlbí, k čomu prispieva aj pokles cestovného ruchu. ruchu. Ehm, myslíme si však, že Egypt by mal e, vzhľadom na isté predpoklady byť schopný budovať a rozvíjať svoju ekonomiku v momente, keď sa situácia upokojí. Ďakujem, som pripravený odpovedať na vaše otázky. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Petrin ako prvý. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som chcel poďakovať kolegovi Sajdovi Alcadrovému za jeho správu. Chcel by som sa spýtať, či nasledná záležitosť zohrávala nejakú úlohu pri jeho návšteve. Kolega, vy ste viete, že medzinárodné organizácie ako International Republican Institute a Democratic National Institute nadácie za Ameriky alebo aj nadácie z Európy, ako Konrad Adenauer Stiftung, ktorý som predsedom, museli zastaviť svoju činnosť a aj zamestnanci boli obžalovaní alebo obvinení, dokonca aj dva zamestnanci našej nadácie sa museli odporať pred súdom. Zohrávalo to pri vašej návšteve nejakú úlohu pre nás ako nadáciu je to zlé pre ostatné, pre ostatné krajiny. Bolo však osudné, ak by eh, prerušili kontakty s medzinárodným spoločenstvom. A ja by som chcel požiadať, aby ste vy pomocou vašej delegácie pre krajiny, vzťahy s krajinami Mašregu to zdôraznili, že Egypt hrá kľúčovú úlohu pre pozitívne vzťahy s EU. Mohli by si povedať niečo k tomu? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán predseda má slovo. Dostáva kolegyňa Brepels. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predseda. Ja som sa tiež zúčastnila tejto delegácie. Ďakujem kolegy El Kadravimu za prehľad, ktorý nám predniesol. A rada by som ešte sa venovala jednotlivým otázkam, ktoré som ja považovala za mimoriadne dôležité. On totiž nehovoril o tom, že sme sa stretli aj s generálnym tajomníkom Arabskej ligy. Pre mňa osobne to bol veľmi zaujímavý rozhovor. Generálny tajomník hovoril nielen o Sýrii, ale aj o úlohe toto to zahráva Egypt a Arabská liga v rámci blízkovýchodného mierového procesu. A rovnako sa venoval otázkam o stanovisku EÚ. My sme sa pýtali na úlohu kvartetu a on potom povedal, že podľa jeho vedomostí kvarteta, kvartetu by sme sa mali vzdať, a všetky úlohy by sme mali nechať Rade bezpečnosti, aby deklarácie Arabskej ligy z Beirutu boli potvrdené Izrael sa tam nikdy nezaoberal, ale toto prihlásenie malo byť teraz v prvom rozsahu aplikované. No a ďalším aspektom to už poukázal na rôzne pozvania, pozvania predsedu výboru pre zahraničné veci a ostatné osobnosti. Predseda výboru pre ľudské práva požiadal, aby dostal pozvanie do Bruselu osobne. No a ja si myslím, že naša predsednička, ja som požiadal našu predsedničku pani Loch Píler, či bola ochotná s ostatnými skupinami o tom hovoriť. On vypracoval konkrétny akčný plán vzhľadom na problematiku ľudských práv v Egypte. Tomu sa chcel venovať trochu dôkladnejšie. No a ďalej k rozhovoru so zástupcami organizácií združujúcich ženy a mládež, ktoré zohrávali dôležitú úlohu v revolúcii alebo počas revolúcie. No, tieto organizácie sú veľmi sklamené zo súčasnej situácie. A podľa ich názoru sa dosiahlo príliš málo pre slobody, za ktoré sa oni počas revolúcie zasadzovali. Podľa ich názorov súčasná vláda sa vôbec nezaoberá a témou ľudských práv. No a na záver ešte niečo, čo nebolo tak explicitne menované v našom tlačovom oznámení, ale kde by EÚ mohla ešte EÚ podniknúť podniknúť nezávislé vyšetrovania. A inak súhlasím so všetkým, čo sa aj povedal. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem slo- pekne. Slovo má eh, kolegyňa De Kaiser. E, ďakujem. E, chcela by som sa poďakovať celej delegácii za túto cestu aj za správu, ktorú dnes predložili. Skutočne pre nás, ktorí sme tam neboli, ale dokonca aj keby sme tam boli, je veľmi ťažké sa vyznať v tejto situácii egyptskej transformácie, do ktorej patria zaujímavé prvky, ale aj prvky, ktoré sú troška znepokojúce. Eh, ja som nepočula Saida, že by hovoril o eh, ďalších prezidentských kandidátov. Pochopila som, že sahlapisti boli stranov, to to mi odľahlo, ak si to môžem dovoliť povedať, ale e, teda s, e, takisto moslimské bratstvo e, sa rozhodlo, že nebude prezentovať kandidáta, hoci tá situácia sa zmenila, ale mm, preto kladiem otázku, pretože sa mi zdá, že na úrovni armády si treba položiť niektoré otázky, pretože armáda tvrdí, že bude dávať pozor na túto transformáciu ale pokiaľ e, by e, títo kandidáti boli e, neboli schválení. Čo, ktorí sú ďalší kandidáti? Čo si myslíte, že akých kandidátov by podporila armáda? Podľa mňa toto je dôležitá otázka. Ďakujem pekne. Chce niekto ešte doplniť otázku? Vy rozumiete po Ešte nie. Takže ja ešte sám položím otázku. Z akých dôvodov bol kandidát Ismail, salafistický kandidát, vylúčený? Je k tomu nejaké oficiálne stanovisko? Ak nie sú žiadne ďalšie uh, otázky, tak sa im môže odpovedať. Ďakujem pekne. Najskôr k tejto poslednej otázke. Nož, ešte stále kandiduje 10 kandidátov rôzneho politického zamerania. Teraz z nich sú takí výraznejší, majú veľmi dobré, veľmi dobré výhľadky Abu Futu, ktorého postavili salafisti. Vníma sa ako veľmi umiernený moslim a podporujú ho aj blogery. No, mohol by stelesňovať tým pádom isté inovácie zo strany vlády alebo armády je tu bývalý premiér, ktorý kandiduje, a ďalej kandidáta moslimského bratstva Abba Musa. Je to jeden z mála osobný, jedna z malých osobností, ktorý je e, známy v celom Egypte. Neznamená to, že dostane nejak mimoriadne veľa hlasov, ale minimálne dostane viac ako ostatní. Takže títo traja, títo traja majú dobré šance. Viacerí boli viacerí kandidáti boli vylúčení, salafistický napríklad kandidát, a pretože jeho matka má dvojité občianstvo, bola občiankou Egypta, ako aj Ameriky. No a to je dôvod, prečo ho volebný výbor vyškrtol zo zoznamu kandidátov. Ja myslím, že to nie je náhoda. Chceli jednoducho nájsť nejaký dôvod. Nie je to formálny dôvod na to, aby bol vylúčený z kampane, pretože existuje tam nejaký kontakt na Ameriku. Teraz na otázku pána Peteringa. Otázka mimovládnych organizácií a nadácií bola pre nás dôležitá. Hovorili sme o tom na viacerých zasadnutiach a vyjadrili sme naše obavy a spýtali, pýtali sme sa, prečo sa takto postupovalo. No a keď sa o tom hovorilo v našej tlačovej, tlačovom oznámení. Na tlačovej konferencii sa zúčastnilo približne 25 novinárov. A to je už veľmi dobrá návštevnosť. Ako je to možné? My, oči, my si myslíme, že vojenská vláda chcela získať alebo zvýšiť svoju popularitu tvrdým postupom voči nadáciám, aby jasne povedala, že a vyjadrili sa, že sú proti zahraničným nadáciám bez toho, čo hovoria. Podporujú jednotlivé strany. A to našlo v Egypte odozvu ale z neho už veľká kritika a teraz sa hlasuje, alebo v parlamente sa hovorí o novom zákone, no a pravdepodobne e, sa tým má táto otázka vyriešiť. Finančná transparentnosť. My sami sme hovorili z, o tom, aký dobrý je tento nový zákon. Oni povedia, že to nie je ešte najlepšia, najlepší okamih 3 týždne pred voľbami, ktoré prinesú nové fakty. Súčasný zákon no, dobrý, nie je tu žiadny nie je tu žiadny, žiadny dôvod niečo meniť. Zaznievajú také hlasy a možno by bolo dobre postupovať podľa vzoru e, Tunisu napríklad. No a takže situácia je taká, že niektoré síly chcú zneužiť súčasnú situáciu, aby skomplikovali život mimovládnym organizáciám. posilniť úloha politických strán. Nevieme, ako to pôjde ďalej, ale predseda výboru pre ľudské práva nám vysvetlil, že to je všetko v poriadku. Hm, je to človek, ktorý je veľmi otvorený. No a ja dúfam, ja nás skoro navštívi. Ďakujem Frida Brepol, že si doplnila moje slova, ale ešte nie je jasné, ako sa situácia bude vyvíjať. Budeme ju však pozorne sledovať. Ďakujem pekne. Bene, grazie per la... Dobre, ďakujeme pekne za túto správu. správa Kostelo o ceste delegácie, Kostela delegácie pre sa palestínskou samozprávou, legislatívnou radou našiel Palestíne 2. 5. apríla 2012. Dôležité, pán Kostelo musel, musí, má povinnosti v Taliansku a preto správu predniesie pani Auken podpredsednička delegácie, delegácie pre vzťahy s palestínskou legislatívnou radou. Začiatkom apríla boli v okupovaných oblastiach. No ja by som chcel požiadať o hodnotenie tejto správy. Ďakujem pekne, pán predseda. Emar, Emarovi je veľmi ľúto, že to nemôže byť Až boli sme tam piati poslanci zo štyroch rôznych, eh, teraz piatich krajín, zo štyroch rôznych politických skupín. Jeden z našich členov bol tak členom Izraela Palestína, keď videla, čo sa deje v priebehu štyroch hodín. No a spracovali sme správu, sú tam všetky závery. Bola to dobrá delegácia, no a Mali sme sa témam, ale rovnako musím povedať, že ospravedlňujem sa za moje slova, ale cienická stratégia izraelskej vlády zdá sa, že je úspechom. Palestína už viac neexistuje. Palestína je rozdelená, teritoria neexistujú. Je to rozdelené na pár kúskov, ktoré nie sú nejak prepojené. Sú oblasti ABC podľa zmluvy z Oslo, že si na to spomínate. Malo to byť dočasným riešením, ale oblasť C je teraz legitimizáciou ehm, pre Izrael, aby ju na no ďalej oblasť A a B a to podkopáva autoritu palestínčanov. No a je veľmi ťažké podporovať riešenie dvoch štátov v spolupráci s Izraelom. Tak je to v medzinárodnom práve. Dalo by sa dokonca povedať, že peniaze našich daňových poplatníkov len platíme pre palestínčanov Izrael v oblasti sa ničia veci a my nežiadame peniaze späť. Myslím, že Nemecko, Dánsko, Polsko mali žiadať vrátenie finančných prostriedkov. Pretože, pretože ničia to, čo bolo zaplatené. Slavízia, no a myslím, že naša delegácia je stále za riešenie dvoch štátov. Sme za to sú Palestíny, ale aj Izraela, pretože nikto tu už nevidí perspektívu ani pre jeden, jednu krajinu. Myslím, že by sme mali oveľa prísnejšie postupovať ale no, dalo by sa povedať, že Oslo skončilo. Nefunguje to. A teraz to slúži ako legitimizácia No a rovnako my v Dánsku sledujeme situáciu dánskeho občana v Bahrajne, ktorý vyhlásil hľadovku. Hovoríme o situácii. No a vlastne sú mnohí, sú stovky ľudí, že hľadovku kvôli tomu, že sú administratívne zadržiavaní, niektorí zomierajú. A čo sa stane, ak niektorí zomrú? No a súdy neskúmajú ich prípady. No a poznám, aká je situácia vo väzniciach. No a ja opätovne vyzývam všetky, aby sme niečo urobili na to, čo najrýchlejšie. Ešte by sa dalo doplniť, že 203 deti sú je zadržiavaných. Mnohí z vás to však vedia. Čo by mohla urobiť EÚ? Keď sme sa stretli stretli s kvartetom, tak je pomerne jasné, že EU EU by mohla niečo urobiť. A dovolte mi povedať, čo by sa dalo robiť. Takže poprvé, bez nejakých eh, trestov by sme mali požiadať komisiu, aby čo bola to nie je otázka len označovania. Je to otázka toho, že to nemajú preferenčné zaobchádzanie, pretože je to nelegálne dať produktom preferenčné jednanie. to zaručiť Izrael, nie členské štáty. Je na, komisii, na komisii, aby toto, tento zákon fungoval. Treba podať Izraelu, nie je to len otázka označovania, ale treba zaistiť, aby žiadne produkty nedostávali preferenčné zaobchádzania. Ďalej treba povedať, MK v Izraelu do Akra mi veľmi zlý signál v Palestíne, pretože oni to budú vnímať ako ocenenie Izraelu. My sme počuli, pretože používame, pretože dostávajú viac a viac minister zahraničných vecí z Palestíny tu bola povedal jasne, že ak sa toto nejaké povýšenie uskutoční, tak to bude vnímané ako keby EU ignorovala všetko, čo sa deje. By som chcel povedať, že by sme mohli vziať Izrael na ekonomickú zodpovednosť. Naše projekty budú zničené, takže povedať, že chceme naspäť peniaze ešte by som dodala, že členské štáty, a treba povedať členským štátom, že nemáme nejakú spoločnú európsku zahraničnú politiku. Ale tvárime sa, ako keby sme ju mali. musíme postupovať takýmto spôsobom, keď to potrebujem. Dovolte mi povedať, že valné zhromaždenie v OSN keď sme mali stretnutie s našim veľvyslancom, tak uviedol, respektíve nám bolo povedané, že palestínčania nevyužili príležitosť na valnom zhromaždení. Bola tu ponuka zo strany Európskej únie, že ak by to akceptovali, tak by mohli dostať hlasy všetkých členských štátov. Ale táto ponuka bola prázdna, nemohli dostať ani taký štatút, ako má Vatikán. Absolútne to nič nebolo. Mahmud Abbas jednoducho sa nemohol vrátiť domov a povedať, že by získal podporu Európskej únie pre nič. A to bolo vlastne to, keď sa im podarilo získať um, tú veľkú väčšinu, pokiaľ ide o zlepšenie štatútu na úrovni Vatikánu. Myslím, že by sme mali požiadať naše členské štáty, žiadať ich jeden po druhom, pretože Takýto postup je dôležitý. Musíme vyslať signál Palestíne, že ak budú používať násilie, tak jednoducho nič nedosiahnu. A ak ich jednoducho... A ak nepoužívajú násilie, tak ich všetci ignorujú. OSN je jediný národný, je jediný legálny nástroj, ktorý môžu mať a kvartetom by malo byť zaangažované. v kvartete by malo byť zaangažovaná aj EÚ. A mali by sme im povedať, že my ich potrebujeme na to, aby využívali tieto medzinárodné dohody, aby využívali OSN. A takisto by som chcela vám povedať niečo, čo pravdepodobne už viete, že v decembri roku 2009 všetci naši ministri zahraničných vecí mali jednomyselné vyjadrenie, ktoré bolo veľmi pozitívne. Ja som, by som vám odporúčila, aby ste si to prečítali zo strany všetkých našich ministrov. Niekedy si myslím, že by sme to mali brať aj vážne, že keď vyjadria svoje stanovisko, tak možno, že to aj tak myslia. Takže mali by sme to, malo by sa to aj dodržiavať. A naši predstavitelia misií zo všetkých členských štátov v Palestíne jednomyselne zverejnili, myslím, že sú to štyri správy v nedávnej dobe, týkajúce sa palestínčanov v Izraeli. To bolo publikované minulý rok. Je to vynikajúca správa o východnom Jeruzaleme. Veľa dobrých odporúčení to tam obsahuje, to obsahuje a potom oblasť C, kde sú závery v našej správe v našom stanovisku sa uvádza podobne to, čo je vlastne aj uvedené správy z šéfov misií. A záverom ešte tu je mm, správa o tých usadlíkoch, pretože tí sú skutočne násilní, zabíjajú ľudí. Nielen, že im ničia majetok, ich olivové sady, ale dokonca ich zaujíbajú. Tam sú zbranie. Nikdy ich nenazval nikto teroristami alebo militantami, ale sú a sú ozbrojení a zabíjajú ľudí. A jedno z našich odporúčení, ktoré sme tu počuli, je, že Európska únia by mohla urobiť zoznam mien násilných osadlíkov. Poznáme mená a povedali by sa, že týchto nechceme v našej krajine, pretože sú to teroristi. A možno, že majú duálne občianstvo, možno, že majú možnosť obehovať tam po regióne, ale skutočne by to bolo prospešné, keby sme mali zoznam takýchto mien, to by skutočne pomohlo. Ak Európska únia nebude konať teraz, ak sa vstá tejto vízie dvojštátneho riešenia, tak musíme povedať, že momentálne je to mierový čas v Palestíne. Za celý čas tam bolo málo incidentov v porovnaní s tým, že čo tam musia znášať a trpeť. To je absurdné. A my ešte stále hovoríme o bezpečnosti druhej strany Avšak, ak nebudeme konať teraz, ak im nedáme určitú nádej, tak čo sa vlastne stane hneď v prvý deň, keď sa udeje nejaký veľký útok na milovné e, zhromaždenia v Jeruzaleme. Čo si myslíš, čo sa udeje napríklad v, v Egypte? Ehm, ale s bratmi a sestrami v arabskom svete jednoducho budú nielen vykrikovať a demonstrovať, ale bude to skutočne neuniesiteľná situácia. A to, čo sme v ostatných mesiacoch videli, dalo by sa to porovnať napríklad s tým, čo sme mali v minulosti. But, uh, I think we should do our best. Čo sme mali ešte pred intifádou. A myslím, že by sme mohli urobiť niečo z touto situáciou. Európska únia by mohla urobiť niečo z touto situáciou. Nielen by sme mali vyjadrovať naše pocity, že sme šokovaní a znepokojení, mm, keď sa jednoducho sa vyjadrujeme na násilie zo strany Izraelu. Mali by sme takéto vyjadrenia formulovať konkrétnejšie. Prečítajte si naše tlačové vyjadrenia a nemali by sme ďalšou dohodou podporiť Izrael. To by bol skutočne veľmi zlý signál pre celý arabský svet. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ide o, sa hlási o slovo pani de Kaiser. Ďakujem, e, pán predseda. E, hovorila Margaret e, v miestnosti, ktorá je dosť opustená, ale predsa len mám otázku, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá, to je otázka násilia násilia zo strany osadníkov. Veľmi dobre to vieme. Vieme, že sa o tom hovorí aj v rámci OSN. Ale to mi pripomenulo jedného palestinského e, študenta, ktorý napísal e, e, politickú dizertáciu a prišiel do mojej kancelárii a hov- kancelárie a spýtal sa ma, či moji kolegovia na úrovni parlamentu si uvedomujú, že aká dôležitá je tá skutočnosť, že naše palestinské manifestácie sú nenásilné, že či tieto nenásilné hnutia si zasluhujú vašu pozornosť, či tomu pripisujete e, pozornosť. Samozrejme, tu sa hovorí, že e, my si želáme pasívny odpor a tak ďalej, ale myslím si, že E, pokiaľ ide o situáciu tak, ako sa vyvíja v súčasnosti v Palestíne, my nepripisujeme dostatočnú dôležitosť skutočnosti, že na strane palestíncov až doteraz sa zachovalo nenásilie. A e, ako sa... Euh, a, a keď e, hovorí uh, Margaret o niektorých e, signáloch, myslím si, že je dôležité, aby sme zachovali túto situáciu nenásilia. Nová generácia, buď fata alebo v pásme Gaza, a v Hamase v podstate nechápe, že ako my môžeme na jednej strane hovoriť, že zdôrazňujeme nenásilie a na druhej strane nie sme schopní vyslať jasné signály, že toto je jediný spôsob, ktorý bude fungovať e, a myslím si, že vysielame e, protichodné signály a e, myslím si, že to je riziko. Ďakujem Margarete za to, že E, kladie e, tieto otázky a ja, e, či, či naozaj to súvisí s tým, čo sa spýtal tento študent, že či si uvedomujeme, aké dôležité je, že až doteraz sa im podarilo zachovať nenasilný odpor. A ja len môžem dúfať, že to tak bude aj naďalej. Liga prezidente Pötering. Ďakujem pekne, pán Pötering. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa Margaret poďakovať z celého srdca za jej správu. My ako Európsky parlament sme vždy Európsku úniu e, sme z Európskou úniu zastávali taký názor, že aj Izrael a Palestína musia byť v rámci svojich hraníc a musia fungovať bezpečne. Takže tento systém sa vlastne týka dvoch krajín. Tam by sme mohli povedať, že Izraelčania ako ľudia majú svoju dôstojnosť, ale túto istú dôstojnosť majú aj Palestínčania. A teraz tu zažívame, že rozvojom týchto osad, bolo to na to poukázané, sa vlastne vytvára báza pre sa vlastne ohrozuje báza pre vytvorenie jednotného palestinského štátu. A to je podľa môjho názoru veľká hrozba a je to vlastne aj proti záujmu Izraelu ako takého. Pretože stále viac čítame, že mladí palestínčania dnes povedia, ak budeme mať spoločný štát, palestínčania a izraelčania v jednom štáte, tak vlastne jedného dňa budú palestínčania početnejší, pretože tam sa rodí viac detí. A mojou otázkou je, že či sú tu určité stretnutia e, s obsad palestínčanov, ktorí hovoria, že ak by takéto riešenie dvoch štátov nebolo reálne, tak by sme sa vlastne uberali smerom riešenia jedným štátom s Izraelom a potom vlastne Izrael bude preto otázkou, že či to bude režim apartheidu, ako sme to mali v Južnej Afrike, pretože Izrael eh, hovorí o židovskom štáte, ide o majú palestínčania mm, takúto diskusiu v tomto duchu. A Takisto po druhé potrebujeme, keď máme, keby sme mali štát Palestína, tak potrebujeme mier a porozumenie medzi Fatahom a Hamasom. A aký je dojem delegácie z návštevy, že aký tu bol vzťah medzi Fatahom a Hamasom? Non ci sono altri interventi, quindi... Nie sú ďalší prihlásení rečníci, tak dostane slovo pani Auka na to, aby mohla odpovedať. Áno, ja súhlasím. Mm, je škandálom, že mierové protesty nepodporíme viac, ako ich podporujeme. Hoci tu dochádza k zadržiavaniu a väzneniu. Ja som napríklad včera, navštív, minulý rok navštívila nejaké takéto protesty a nebolo to vôbec pekné. E, hoci so mnou zaobchádzali lepšie ako s väčšinou. Avšak chcela by som k tomu ešte povedať, že tie mierové kroky sú dôležité, aj to, čo robí OSN. A nie je to tak, že my by sme s nimi zaobchádzali, ako keby sme boli tí zlí. Ten jazyk, ktorý my používame, sa stále opakuje, už to stále počúvame dokola. Aj moja vlastná vláda eh, používala takéto výrazy, jednoducho som to už nemohla počúvať. A k tomu by som ešte doplnila k tomu, čo povedal pán Petering. áno, to, čo sa teraz uvádza, je, že Netanyahu používa termín dvoch štátov. On je za takéto dvojštátne riešenie, tak ako to je momentálne. To je situácia dvoch štátov, ktorú si on žela. Máme polovicu populácie, ktorá žije v prosperite, slobode, a kultivovaným spôsobom života a druhá polovica žije v rezerváciách, ktoré sa stále zmenšujú a nemajú žiadnu perspektívu. Keď sa spýtate, keď sa opýtate Izraelčanov, nie tých vážnych, tí sú takí mm, prelaknutí ako aj my, ale keď sa spýtate tých druhých, tak nedostanete odpoveď pre nejak, ohľadne nejakej perspektívy a to je skutočne šokujúce ako keby to ani nebolo na programe, že ako bude tá budúcnosť vyzerať. A ja dúfam, že Európska únia, Európa a západný svet nebude akceptovať nejaký štát s apartheidom. Ja teda v to dúfam, ale myslím, že napríklad by, to, by sa to nie z duchu modernej demokracie sekulárneho štátu. A to je moje zbožné želanie. Ale myslím si, že to, to obdobie dovtedy bude také násilné a bude tam toľko frustrácie. Máte tam celú mladú generáciu v Palestíne, ktorá nevidela iných Izraelčanov ako eh, tých, ktorých tam, ktorí eh, jednoducho znevažovali ich vlastných rodičov. Takže tá perspektíva, keď o tom hovoríme s predstaviteľmi cirkvi v Palestíne, tak tí sa uberajú smerom vzdelávania mladej generácie. Um, spätkovajú spiritualitu, hodnoty. Je to skutočne úžasné, tá práca, ktorú tieto skupiny v Palestíne robia. O to im prináša určitú nádej, ale predsa len potrebujú určitú perspektívu, ktorá tu nie je. Ak my nič neurobíme. A Izrael vôbec nezamýšľa sa nad tým, že by niečo takéto urobil. Myslím si, že spomenulo sa tu zmierenie. My sme už žiadali zmierenie. A tento parlament nepodporil neakceptovanie volieb, to je vlastne dobré, a takisto nepodporil ani to, že by, sa, že by tu nebol rozhovor s Hamasom, pretože to nie je správna stratégia, ale každý, za každým tu vidíme, že sú tu určité kroky, ktoré urobili smerom k zmiereniu a vždy ich za to potrestajú. A Európa ako keby akceptovala a takéto postupy. Hoci sme my sami vyzývali k zmiereniu, mali sme tam Egypt a Jordánsko, ktoré takisto mali byť určitými sprostredkovateľmi. Máme palestínčanov, ktorí to nechcú. Máme extrémistov, Hamasu, máte tu salafistov a tieto skupiny to samozrejme nechcú. Nech, tie chcú stred týchto dvoch populácií, avšak sú tu aj druhí. Pozrieme sa na Spojené štáty americké, ktoré e, chcelo urobiť škrty vo financiách, v podpore, ak by, sa tu, ak by tu došlo k nejakému zmiereniu. Pozrite sa na UNESCO. A Spojené štáty americké sú teraz v polohe nejakého pozorovateľa. Ale pokiaľ ide UNESCO, tak Izrael ešte stále platí, ale treba povedať, že tieto financie, fondy, ktoré tam sú, pozrime sa na dane. Možno by sme sa mali obmedziť nielen na naše slova, ale na nejaké skutky. A perspektíva do budúcna je dosť dramatická. Takže ja v tomto odporúčení som uviedla všetky tieto problémy. Prečítajte si to, nie sú veľmi dlhé, sú veľmi informatívne a predovšetkým tá, ktorá sa venuje východnému Jeruzalému, tam sú odporúčané, čo by sa dalo urobiť mierovým spôsobom. Nie nejako trestajú, trestať tých ľudí. Táto situácia by sa mala vyriešiť, pretože tá perspektíva pre dva štáty by tu mala byť. Máte ľudí v Palestíne aj v Izraeli, ale treba povedať, že to, čo želajú si teda dva štáty, že to nie je realistické. Pardon, týka sa to riešenia jedného štátu. Ako som povedala, my už teraz máme jeden štát. So should... Takže prečo Ehm, by sme to ehm, ehm, mali spochybniť. Je veľmi ťažké medzi palestinčami nájsť tých, čo majú nádej. A najmä som bola prekvapená, ako málo nádeje vkladajú do budúcnosti títo ľudia. Veronik hovorila o tom nenasilí. Spomínaš si na eh, Nelsona Mandelu, ktorý eh, bol hrdinom a ktorý sa nemohol dostať z väzenia, pretože sa nechcel vzdať násilia. Preto bol držaný celé tie roky vo väzení, lebo sa nechcel vzdať eh, nenásilia. A e, toto je aj problém v e, Palestíny, ale myslím si, že niečo by sme mali urobiť a mohli. Ďakujem. Prechádzame k ďalšiemu bodu, ktorým je vlastne oprava. Neprejdeme k ďalšiemu bodu, lebo pán Nikolás Westcott tu nie je, takže budeme musieť ešte počkať, kým príde pán Westcott a potom budeme pokračovať. Colleghi, abbiamo... Vážení kolegovia, nemáme žiadne informácie o tom, kde sa nachádza pán Westcott. A ako sa nám nedarí ho vypatrať ani telefónom, ani inak, takže neviem, ako dlho budeme musieť čakať. Ty? eh, e quindi se siamo d'accordo l'ascoltiamo ehm, požiadala o dve minúty. Ehm, pán predseda, ja som chcela vystúpiť a vysvetliť eh, to, čo by som chcela mm, sa spýtať E, skutočnosť je taká, že zhruba rok v zásade od nezávislosti Južného Sudanu my sme do toho v Európskej únii vkladali veľa peňazí, úsilia, techniky a podobne, ale e, je tu skutočne veľmi rozporúplný názor na vzťah tejto krajine. Vieme, že pani Ashton a Maria Marsden podporila panel Juhoafrickej únie na vysokej úrovni, ale tie rokovania medzi severom a juhom nikdy neviedli k výsledku pričom tá situácia sa vyvíjala smerom k veľmi konfliktnej situácii, takej predvojnovej situácii. A v poslednom čase sa to ešte zvýraznilo. Ja som e, okrem niektorých e, komuniké Kety Eštonovej po vydaní e, rezolúcie E, bezpečnostnej rady OSN z 2. maja nenašla žiadne známky aktivity Európskej únie. Únie. Netvrdím, že žiadne neboli, ale nie sú viditeľné. A okrem toho e, stále viditeľnejšie sa prejavujú Číňania, ktorí vložili celé miliardy dolárov a majú veľký záujem o ropu z tejto krajiny. Čiže táto Vojnová situácia, ktorá je prepojená s dramatickou humanitárnou e, situáciou a s problémami ropy aj e, tam pôsobiacich európskych podnikov, to všetko vytvára veľmi komplikovanú situáciu a ja by som bola rada, keby sme požiadali našich európskych predstaviteľov, aby náš vplyv tejto krajine bol viditeľnejší a aby nám poskytili potrebné vysvetlenia. A to je tento, tento problém, na tento problém som chcela poukázať v dnešnej diskusii. A pokiaľ by to nebolo možné, tak by som bola rada, keby naša skup, táto skupina Eh, mohla eh, v tejto situácii, keď tam je takmer vojna, keď e, Bezpečnostná rada OSN vydala novú rezolúciu, keby sa eh, táto otázka vzhľadom na jej humanitárny, politický a ekonomický význam dostala na program nášho ďalšieho rokovania v máji na plenárnom zasadnutí tak aby sme mohli e, sledovať vývoj situácie. Končím tým, že viete, že v celom rade správ týkajúcich sa e, teda v čase od volieb e, sme boli svedkami transformácie krajiny ale ja by som povedala, že v podstate sme, my sme tento prechod sledovali do volieb, ale odtedy nie. E, viem, že Charles Tenok a ďalší otázku Tenoku, e, otázku sú na Sudánu vždy pozorne sledovali, ale všeobecne sa táto téma nesleduje dosť pozorne a takmer zmizla z nášho zorného po- poľa. E, ďakujem. E, my túto e, vašu pripomienku zoberieme na vedomie a pokúsime sa ju e, túto otázku zaradiť na program tak skoro, ako to len bude možné. E, stretneme sa 14. mája a pani Marston, ktorá je osobitná predstaviteľka pre Sudan, tu bude a budete môcť vyjadriť svoje názory. Ďakujem vám za vašu pozornosť a trpezlivosť. Vzhľadom na to, že pán Vojskot nemôže prísť, tak končíme rokovanie.